Dear colleagues, it is time to start. We wait for our... Ctení kolegovia a kolegyne, je na čase, aby sme začali. Čakáme ešte na niektorých kolegov kolegyne, ale už aj tak meškáme. A začneme teda s bodom číslo 17 nášho programu. Je to správa kde je spravodajca Giovanni Lavia. Takže môžeme sa začať venovať tomuto programu. A teda vlastne slovo si dám ja sám, lebo som spravodajca. Nel marzo del 2014 la Commissione v marci 2014 komisia zverejnila návrh smernice, smernice o priblížení legislatívy členských štátov, pokiaľ ide o kazeíny a kazeináty pre e, ľudskú spotrebu. V poslednom návrhu komisia navrhuje e, zrušiť smernicu roku 83 e, o približení legislatívy členských štátov pokiaľ ide o určité laktoproteíny, ako napríklad kazejne kazejnaty pre ľudskú spotrebu a nahraniť ju s, e, s novou z troch dôvodov. Poprvé, e, ide tu aj o právomoc e, komisie, pokiaľ ide o delegované akty a podobne. Po druhé, ide o priblíženie sa Eh, normám eh, v agroalimentárnom eh, sektore aj na medzinárodnej úrovni, tzv. ide o tzv. kódex alimentaris. Navrhuje sa tu takisto zmeniť na 12 vlhkosť tolerovanú v kazeinatoch, doteraz to bolo 10 a potom obsah tukov sa znižuje na 2 e, predtým, e, teda teraz to bolo 2,25 Ide o rýchle prispôsobenie pri e, príloh 1 a 2 v budúcnosti taktiež. A je dôležité aj prispôsobiť teda normy eh, technickému pokroku a medzinárodným normám. Takže preto navrhuje eh, komisia prijatie delegovaných aktov E, tieto produkty síce nie sú e, vlastne zamýšľané na e, konečnú spotrebu spotrebiteľmi, ale sú pre ďalší spracovateľský priemysel. Predsa len tu musia byť dostatočné informácie, aby ich potom mohli výrobcovia ďalej postupovať spotrebiteľov. Spotrebiteľom ide hlavne o informácie o alergénoch Eh, im, im povinné informácie, ktoré sú v členku 5, ak nie sú eh, na obale, eh, príslušné výrobky nemôžu byť distribuované ako kazený kazejnatý pre teda ľudskú spotrebu. A takto na, na, na základe tohto budú môcť spotrebitelia sa informovanie rozhodnúť v prípade že napríklad z dôvodov alergie nechcú tieto látky konzumovať. E, napríklad pokiaľ ide o e, súlad s kodexom alimentariusom, vítam návrh e, komisie, toto umožní prevádzkovateľom rovnaké podmienky na svetovom trhu Napríklad máme pozmeňovací návrh 5 k prílohe 2 a e, takisto aj e, e, pozmeňovací návrh číslo 2 k úvodnému ustanoveniu 7. Ale myslím si, že delegované akty na účel prispôsobenia príloh by nemali, že by tu nema, nemala byť právomoc teda príjmať delegované akty pre komisie na neurčité obdobie, ale iba na 5 rokov uh, uh, mesiacov po prijatí smernice ako dátum začatia uplatňovať tejto smernice považujem za vhodný. teraz e, e, vlastne som konč, skončil prezentáciu mojej správy a teraz by som udelil ako predseda už e, slovo tieňovým spravodan, spravodajcom. Nasleduje teda kolegyňa zastupujúca SND. Ďakujem pekne, pán predseda. Rečnička nehovorí do mikrofónu. Tlmočníci nepočujú. Dobre, originál. Poukázali ste na to, pán spravodajca, že ide o technickú smernicu z 83., ktorá má byť nahradená týmto novým návrhom. A nejde tu o koncových spotrebiteľov, ale o výrobcov, ktorí vlastne tieto kazeíny a kazeináty predávajú. Informácie, ako ste poukázali, sú dôležité na to, aby sme mali pre koncového spotrebiteľa týchto produktov zabezpečené. To sa týka aj alergikov a preto podporujeme pozmenujúci návrh, ktorý ste predložili, tú zmenu na správe, ktorú ste urobili a to sa dá podporiť. Aj ďalšie návrhy z vašej strany, by boli podporované. Ďakujem ešte raz za túto predlohu a dúfam, že sa posuneme dopredu, ale jednu otázku na komisiu mám predsa len. Táto smernica z ktorá sa má zrušiť, v článku 7 odsek 1 je tam doložka, kde členské štáty pri nebezpečenstve pre zdravie kvôli týmto látkam môžu jednoducho ukončiť platnosť tohto predpisu. A táto doložka, ja som už nenašla tu, a preto je moja otázka, prečo bola vypustená, aké je za tým pozadie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vítema. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán spravodajca. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že je dôležitá produkcia kazeínov 2013 EU vyprodukovalo 13 tisíc tón kazeínu a exportovalo 27 tón. To je hodnota 200 miliónov eur. Takisto je to dôležité na je to aj pokiaľ ide o produkciu mlieka dôležité, pretože na 1 kg kaseína potrebujeme veľa litrov mlieka. Vítam túto správu, pretože predchádzajúca legislatíva je ešte z 83. roku a je dobre, že sa to zladí s medzinárodnými štandardami. Napríklad inovácie, tu je napríklad odlučovanie mlieka cez membránu a týmto spôsobom je dôležité tieto nové technológie zapracovať aj do nášho stanoviska. Preto by som chcel zablahoželať spravodajcovi za dobrý návrh, a podporím ho v jeho práci a jedna pripomienka z mojej strany na to, aby táto legislatíva bola v plnej miere zosúladená aj so štandardami VHO. Ďakujem. Pane Kaut, váš príhovor. Ja som slúbil, že budem hovoriť 30 minút, ale možno, že to bude kratšie. Je to technická záležitosť, téma je veľmi dôležitá. Pravdepodobne nepredložíme pozmeňujúce návrhy, pretože podporujeme, čo urobil spravodajca. Máte podporu zelených, tešte sa z toho. A to, čo urobila komisia v prílohe, kde chce na delegované akty to presunúť, Predovšetkým pokiaľ ide o tú celú záležitosť TTIPom, tam sme skepticky, keď to robí komisia, ale tuto to má význam a presunú to na delegované akty v tých prílohách na to, aby sa to v budúcnosti dalo ľahšie zmeniť. Takže aj to podporujeme, podporujeme spravodajcové návrhy a gratulujeme. A toto vlastne končí 20-minútový príhovor. Ďakujem. Ale popoludne máme čas, ale vy ste prišli o čas. Teraz dostane slovo, ak sa niekto nehlási, tak dostane slovo komisia. Odpoveď na otázku, ktorú sme tu počuli a vaše pripomienka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo. Ja som z DJ Agri, nie z DJ Sante. Na DG Agri sme podporovali tento návrh, pretože chceme mliekarenský sektor dať na úroveň svetového sektora, aby to bolo konkurencieschopné, tak ako to zdôraznili jeden z poslancov. Je to dôležité pre náš priemysel, pre rast a vytváranie pracovných príležitostí. A tešíme sa, že podporujete túto iniciatívu. Pokiaľ ide o článok 7 zo smernice z roku 83. roku, tam v tom ustanovení bola právomoc štátom členným daná zasiahnuť v prípade nebezpečenstva. Už to tam nemusí byť v tomto návrhu, pretože je to ukotvené v zmluvách a vo všeobecných princípoch o zákonoch o potravinách. Nemusí sa to teda opakovať. Takže to je dôvod, prečo sa to neopakuje v tejto smernici. V 83. bola situácia iná. Teraz je to súčasť tých princípov. Ešte dve technické pripomienky, ak dovolíte, ohľadne vašich pozmeňujúcich návrhov. možno sa mýlim, ale v pozmeňujúcom návrhu 2, kde hovoríte o ustanovení 7, vaše vysvetlenie sa sústredí na skutočnosť, že musíme nahradiť slova technological achievements uh, slovami processing aids, keď hovoríme o sírach, aditíva, keď hovoríme o alkalínoch. Máte pravdu, ale v tomto pozmeňujúcom návrhu hovoríte iba o processing aids v angličtine, takže asi to je preklep. Chceli ste tam dať aj food additives a processing aids v tomto ustanovení, takže to je taká menšia pripomienka. A pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 5, tak tam pripomienka, aby sme teda pochopili, chceme pochopiť sa navzájom, aj na komisii, aj tu s vami. Takže ak sme to správne pochopili, navrhujete uviesť, že minimálny obsah kazeínov, mliekových proteínov by nemal byť vypočítaný zo sušiny, ale celkovej hmotnosti. Takže tých 88% ponechávate a hovoríte o, výpoči- o výpočtoch z iného základu. Takže upriamujem vašu pozornosť na to, že ak pôjdete týmto smerom, tak už európskych operátorov jednoducho nedáte na tú istú rovinu ako svetovú konkurenciu a jeden z poslancov už spomenul čísla o produkcii a exporte, takže zdôrazním tento aspekt. Exportujeme 50 našich produktov z tejto oblasti. Je to vysokohodnotný produkt a pomáha nášmu mliekárenskému sektoru. Importujeme by malé kvantity, množstva, ktoré nie sú pre ľudskú spotrebu určené. Nie je tu teda hrozba ohľadne importu z tretich krajín a myslíme si, že sú tu splnené podmienky na to, aby Európska únia bola na rovnakej úrovni čo do konkurencie schopnosti s ostatnými na svete. Tak poprosíme o akceptovanie výpočtov z toho sušiny, čo je vlastne formulácia v štandardoch kódexu. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu pripomienku. Musím pripomenúť ešte časový harmonogram. Lehota 3. február na pozmeňujúce návrhy o 12. A, ustanov, a počítame, že budeme hlasovať 23. a 24. februára. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Je to stratégia európska energetická. Ako viete, ITRE je zodpovedná, takže máme to moje stanovisko. Stratégia energetickej bezpečnosti, takže teraz dostane slovo pani Maria Kilionen. Ďakujem pekne, kolegovia. Keď hovoríme o energii, tak hovoríme aj o spoločnej potrebe pre nás všetkých. V parlamente sa sústredíme na ten veľký obraz, na taký celkový obraz a nehovoríme o ostatných aspektoch, ale pre občanov energetická bezpečnosť je oveľa konkrétnejšia. Kúrenie, svetlo a pocit bezpečnosti. Musíme hovoriť tu aj o kritickej infraštruktúre, rôznych závislostiach aj o peniazoch. Ale na úvod by som chcela všetkým pripomenúť dôležitú otázku, ktorú kolega spomenul na výbore ITRE. Keď chceme zabezpečiť dodávky energie v celej Európe, musíme pamätať aj na solidaritu a opodstatnenosť. Všetci potrebujú energiu, aj chudobní. A nedostatok energie sa začína byť veľkým problémom. Každý čtvrtý Európan žije v energetickej chudobe. Ceny rastú, a tí, čo nezarábajú toľko, majú problémy. Stačí si iba spomenúť na klimatické zmeny a iné kontexty. Nemôžeme teda energetický import-export vnímať ako niečo oddelené od tých skúseností, ktoré majú občania každý deň s touto témou. Energia z nás robí zraniteľných. Viac než polovicu exportujeme, importujeme z toho, čo potrebujeme. Miliarda denne, to platíme za ropu každý deň. A nie sme sebestační. To je obrovský účet. Musíme začať šetriť. Energetická účinnosť je jedna z kľúčových tém v mojom návrhu. čo skoro musíme začať vidieť výsledky, pokiaľ ide o nízkouhlíkové hospodárstvo. Musíme nájsť možnosti, ako dosiahnuť naše ciele. Spoločná energetická stratégia môže byť odpovedou na tie obavy a výzvy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Energetická bezpečnosť a obnoviteľné zdroje a ciele ako aj udržateľný energetický mix, energetická bezpečnosť, zabezpečenie dodávok a rozvoj inovatívnych technológií. Toto všetko je dôležité v súčinnosti. Ponáhľame sa, preto potrebujeme mať správne zosúladené nástroje. Musíme do budúcna prejsť k nízkouhlíkovému hospodárstvu, do roku 2050. Máme už cieľe 2030. Máme tu smernicu energetickej účinnosti, ako aj energetická účinnosť budov. To takisto treba do toho zapracovať. To všetko súvisí. Musíme to zosúľadiť. Pokiaľ ide o dopravu, stavbu domov, tam máme veľký potenciál na zlepšenie. Získame zlepšenie iba vtedy, ak tieto opatrenia budú prezentované spoločne. Členské štáty ich musia podporiť. Preto ja dúfam a apelujem na komisiu, aby predniesla konkrétne akčné plány a kroky a legislatívu tak z krátkodobého ako aj dlhodobého hľadiska. Musíme začať rozvoj nízkouhlíkovej nízkouhlíkového hospodárstva. Musíme začať využívať obnoviteľné zdroje energie. Ja súhlasím s komisiou, že Održateľná energia je, obnoviteľná energia je alternatíva a takisto inteligentné siete a spôsoby uchovávania energie. Máme to na dosah, ak nezastavíme ďalší rozvoj. Vypočula som si tu viaceré názory ohľadne energetickej bezpečnosti a snažila som sa nájsť vyváženosť v mojom dokumente medzi tými očakávaniami, ktoré tu boli. V tomto krátkom texte je ťažké jednoducho byť v ústretí tej energetickej revolúcii, ktorú tu máme. Takže teším sa na diskusiu a na názory, postoje tu v našom výbore. A pokiaľ ide o samostatnosť, sebestačnosť ja som do Severného Fírska, oblasť Gajro, kde príroda bola vždy taká nehostinná a ľudia museli bojovať o svoje výhody. Takže človeka to naučí bojovať sám za seba. Nikto nevie, ako bude vyzerať zajtra, však musíme dnes šetriť na zajtra. A váš malý pozemok, alebo Zemiaky vo vašej záhradke sú najlepšou garanciou pre prežitie. Energetická bezpečnosť by mala byť mm, tou našou zásobou zemiakov, ak to tak môžem povedať. Musíme dávať prioritu energetickému sektoru, energetickej účinnosti a opatreniam, ktoré nás tomu privedú. Nemôžeme sa báť energetickej bezpečnosti, nemôžeme byť závislí od externých dodávateľov, a tolerovať vysoké ceny. A preto energetická účinnosť by mala byť najdôležitejšou a kľúčovou myšlienkou v rámci tohto naše snaženia tu vo výbore, keď hovoríme o energetickej stratégii. A všetkým veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne za spoluprácu medzi jednotlivými politickými skupinami. Ďakujeme. A teraz za EPP pani Gardini. sí, grazie presidente. Ďakujem, pán predseda. Musím hneď povedať kolegom, že pre eh, ľudovcov eh, tu mal byť teda kolega eh, Melo a ja ho teda zastupujem na jeho žiadosť a podelím sa s vami na základe jeho žiadosti určité body, ktoré vám prečítam určite na budúce. E, toho odo mňa budete počuť viac. Takže zatiaľ stručne poprvé, e, prosperita, bezpečnosť Európskej únie závisia aj od e, dobrého energetického zabezpečenia. Mechanizmy energetickej solidarity, ktoré už existujú v EÚ, sa musia posilniť tak, aby Európska únia bola pripravená čeliť prípadným prerušeniam energetických dodávok Vieme, že na túto e, tému už došlo k zlepšeniam, ale potom, čo sme sa vypočuli úvod spravodajkyne, toto je oblasť, v ktorej môžeme a musíme toho urobiť ešte viac. Je tiež dôležité zlepšiť koordináciu energetických národných politík a posilniť schopnosť Európskej únie E, vytvárať normy súvisiace s energetickou e, politikou, vonkajšou energetickou politikou. Treba dokončiť energetický e, jednotný trh, treba, aby bol zintegrovanejší a funkčnejší, treba posilniť prepojenia, končiť izoláciu niektorých členských štátov, ktoré vlastne, aby sme tu nemali tzv. energetické ostrovy Ide tiež o to, aby sme e, týmto zvýšili bezpečnosť energetických dodávok, ale aj posilnili vnútorný trh s energiou a posilnili konkurencie, schopnosť a hospodárskú súťaž. Toto sú teda tie základné zložky e, modernizácie energetických systémov e, členských štátov treba teda sa eh, eh, zaoberať aj energetickou efektivitou, eh, teda náklad, efektivitou z hľadiska nákladov pre spotrebiteľov aj teda pre tých, ktorí musia vykonávať tieto zmeny. A treba takisto sa zaoberať aj spôsobmi, akými sa k nám energia dostáva, Treba investovať takisto do čistých energií, používanie e, energií z e, prílivu a odlivu a z vln. E, to by mohol byť jeden z najlepších spôsobov získavania čistých energií. Treba sa teda venovať obnoviteľným zdrojom energie, keďže EÚ môže toho veľa zlepšovať v oblasti využívania týchto zdrojov. Ďakujem a na budúce tu bude prítomný už kolega osobne. Ďakujem pekne a teraz kolegyňa Dali. Ďakujem kolegové, ďakujem pán predseda. Ja budem hovoriť pomalsky, keďže môžem. Takže chcem poďakovať Mirie Kilonen, spravodajkyni, za to, že väčšina našich návrhov bola zapracovaná do jej stanoviska a čo sa týka energetickej e, bezpečnosti, tak to je základ ja pochádzam z Malty, to je členský štát, ktorý má veľmi malý a izolovaný energetický systém a viem, že tú energetickú bezpečnosť nemôžeme považovať za samozrejmosť. A myslím si, že energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera, že toto všetko musí mať prioritu v EÚ. A viem, že naše posledné skúsenosti jasne ukazujú, že musíme do tejto situácie dospieť rýchlo. V súčasnosti Máme zmeny na európskom trhu spôsobené obavami o dodávky plynu do EÚ. A na druhej strane sa rysujú nové príležitosti diversifikovať dodávky zo zahraničia a spoliehať sa taktiež viac na domácu produkciu v EÚ. Chcem povedať 5 vecí. Poprvé, čo sa týka diverzifikácie. Je tu jasná možnosť dosiahnuť synergiu s e, krajinami Severnej Afriky, e, Levante, teda východu, cez Stredozemné more. Tam si myslím, že to ešte nie je dopodrobne preskúmané. A preto ten e, projekt Stredomorského úzla by mal stať vysoko na európskom programe. Po druhé, myslím si, že vývoj potrebných eh, vhodných európskych palív. Taktiež by mal byť našim cieľom taktiež znižovanie emisí a plné tzv. Eh, ozelenenie alebo zekologičtenie transportu. Mali by sme sa snažiť urýchliť eh, dekarbonizáciu sektora, budovanie elektrifikovaných infraštruktúr. No na druhej strane tu máme e, LNG, skvapalnený e, zemný plyn, tak ten je využívaný predovšetkým v námornom sektore. A ďalej, energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje. Mali by sme pracovať na týchto sektoroch a prispeli by sme predovšetkým podporom fotovoltaiky a Energetickú činnosť by sme taktiež mohli podporiť využívaním nových technológií v rámci celého energetického cyklu. Po štvrté, chcem povedať, že treba podporovať výskum a inováciu v energetickom sektore, hľadať nové formy obnoviteľných zdrojov, tak aby to bolo aj nákladovo účinné, lepšie využívať e, fotovoltaické panely, e, energiu získanú z morských vln. A na záver, a to je najdôležitejšie, myslím si, že solidarita a dôvera majú obrovskú e, hodnotu v súvislosti s našou energetickou bezpečnosťou. Myslím si, že to je základný, trh, základný kameň fungujúceho spoločného energetického trhu. A základom európskej stratégie by malo byť, že žiadny členský štát nebude odrezaný od dodávok energie. Ja si myslím, že európske financovanie je zásadné pre implementáciu e, plánov, produktovodov a tieto a európske finančné nástroje by mali byť e, implementované e, v prípade životoschopných projektov. Ďakujem pani Višňovská. Dámy a páni, takže na rozdiel od e, autorky návrhu stanoviska si nemyslím, všetky problémy v oblasti energetickej bezpečnosti sa dajú vyriešiť spoločnými krokmi zo strany EÚ. Naopak, niekedy EÚ príliš obmedzuje kroky členských štátov tým, že ukladá e, povinne, aké zdroje sa musia využívať, aké sa nesmú využívať. Samozrejme, EÚ môže priniesť pridanú hodnotu v určitých oblastiach, napríklad tým, že e, poskytne chýbajúce infraštruktúry, kľúčové infraštruktúry, ktoré pomôžu maximalizovať prínos na základe princípu solidarity. Môžeme taktiež financovať výskum v rámci EÚ a to povedie k lepšej energetické účinnosti a taktiež e, k lepšiemu skladovaniu energie. A ja dúfam do budúcnosti, že taktiež sa nájde politická podpora pre myšlienky a negociačné postoje v rámci rokovaní s tretimi krajinami, odkiaľ dovážame energiu. Avšak je treba si uvedomiť, že energetická bezpečnosť naďalej spadá do právomoci členských štátov. Toto je stanové v zmluve. A členské štáty sú zodpovedné za vytvorenie svojho energetického mixu. Avšak politika EÚ e, robí obštrukcie e, v tejto súvislosti. Máme tam našu klimatickú politiku, pre ktorú nezohľadňuje situáciu v konkrétnych členských štátoch a krajina, ktorú poznám najlepšie, Polsko, nemôže prejsť tým procesom dekarbonizácie bez toho, aby e, sa e, raketovo vystrelili ceny energie. To taktiež e, bude veľmi negatívne pre domácnosti, ale aj pre podniky. Ďalej tu máme cieľ energetickej bezpečnosti, ale to nie je len o prístupe k energii, ale taktiež o cenách, ktoré si môžu dovoliť všetci. Ďalej, pán Torvalds. Ďakujem. za túto dobrú správu. Vy ste povedali, že ste si nás dobre vypočuli a ja môžem povedať za nás, že naše skromné želania ste skutočne dobre zohľadnili. Takže vítam musíte napísať všetko na jednu jedinú stránku a nám sa obvykle páčia vianočné stromčeky, takéto ovešané texty, takže to bola určite veľká výzva to stesnať na jednu stranu. Ale v každom prípade ja vás nebudem v budúcnosti obťažovať s príliš veľa pozmenujúcimi návrhmi. A my vieme najisto, že sme veľmi závislí od fosílnych zdrojov energie. Aj vo Fínsku tam sa importuje plyn z Ruska. Je to komplikované. Viete, aké sú technologické normy v Rusku a viete, ako sa tam pracuje, aká tam pracovná kultúra. Takže pokiaľ máte e, polia ropy a zemného plynu, tak sa tam uvoľní obrovské množstvo CO2. Takže čím nižšie sú tam technologické štandardy dodržiavané, tým viacej sa uvoľní do atmosféry CO2. Takže by sme na nich mali tlačiť, aby mysleli aj na životné prostredie, pretože tým pomáhame aj sebe samým. Čo sa týka nášho energetického mixu, tak e, táto musíme samozrejme diverzifikovať. Potrebujeme biopaliva do budúcnosti, musíme podporiť investície a nepriamo potom aj e, inováciu. Napriek tomu, že toto stanovisko, texto stanoviska je krátky, tak cesta pred nami je ešte dlhá. Ďakujem. Ďakujeme a teraz pán Pedičíny. Grazie, Presidente. Ďakujem, pán predseda. Ja, kolegovia, by som chcel poďakovať spravodajcovi za jeho doterajšiu prácu. A stručne by som sa chcel vyjadriť aj k tomu, čo podala naša kolegyňa z radou e, sociálnych demokratov, ktorá hovorila o možných e, nových na afrických náleziskách. E, pokiaľ ide o energetické trhy tie sú naozaj značne v e, pohybe e, v súvislosti s novými e, technikami ťažby, napríklad pokiaľ ide od hydraulické, hydraulický fracking. Avšak všetci dobre vedia, eh, ako sa zmenili ceny ropy, čo má veľký vplyv eh, na tieto nové techniky, ktoré potrebujú veľké eh, injekcie finančné na to, aby mohli fungovať je ľahké e, predpovedať, že je tu e, takáto e, vojna medzi štátmi ako USA, Rusko a arabské krajiny a že utrpí tým hlavne životné prostredie a zdravie občanov. Takže myslíme si, že treba sa zabrať tým, že toto môže byť krátkodobé riešenie, ale nie dlhodobé. A z tohto dôvodu sa e, snažíme e, tlačiť toto stanovisko smerom e, k definitívnemu opúšťaniu fosílnych zdrojov, aby sme už neboli od nich viac v budúcnosti závislí, pretože sú s nimi spojené všelijaké nepredvydateľné energetické scenárie. Ďakujem pekne, pán Balco. Ďakujem. Chcel by som využiť. Takže teraz je nás trochu menej než do obeda, takže chcem využiť čas. Rád by som hovoril dlhšie, pokiaľ by to bolo možné, ale samozrejme, keď ma pán predseda zastaví, tak ma zastaví. Takže myslím si, že dôležité zdôrazniť, že keď hovoríme o zabezpečení dodávok energie, tak hovoríme vždy o prístupe k energii, o infraštruktúre, o zdrojoch energie, ale malokedy sa myslím nad tým, že vlastne um, dodávky znamenajú to, že ľudia si tie ceny musia môcť dovoliť, ceny energie. A zelený samozrejme má veľmi radikálne stanovisko a my súhlasíme s tým, čo hovoria všetci. Sme toho názoru, že energia by tu mala byť dostupná pre všetkých. Vieme, že chceme byť energeticky nezávislí, nechceme závisieť od ruského plynu a tak ani nie od eh, tých tranzitných eh, ciest cez ďalšie krajiny, to je fajn, ale aká je tu alternatíva? Možno len taká, že by sme využívali e, energiu vetra, solárnu energiu. Myslím si, že len takto si nezabezpečíme všetky potrebné dodávky, e, dodávky energie. Myslím si, že to všetci takto musíme e, chápať. Energetická účinnosť je veľmi dôležitá, ale aj tam potrebujeme finančnú podporu. A pokiaľ hovoríme o nových technológiách, tak vždy hovoríme o obnoviteľných energiách, o veternej energii, solárnej energii, ale ja by som chcel doplniť jednu vec. Aj vy ste tu minule boli v minulom parlamente, vtedy mali sme projekt CERTEC, tam sme hovorili, že sa dá vy riešiť európsky problém tým, že budeme využívať solárnu energiu zo Severnej Afriky, že budeme importovať do Európy, ale vidíme, že teraz po tom, čo prebehla e, arabská jar, už e, to nie je možné, tak ako sme to chceli. Čo sa týka veternej energie, tak e, takto vyrobenú energiu nemôžeme skladovať. To je ďalší problém. Veterná energia je absolútne nevypočítateľná. To je problém. Ďalej, jadrová energia. Pokiaľ hovoríme o tom, že by sme chceli znižiť objem e, emisí skleníkových plynov, tak musíme hovoriť aj o atomovej energii. A mnohí americkí vedci napísali otvorený list, kde sa postavili za využívanie atomovej energie. A medzi týmito vedcami je jeden, ktorý veľmi výrazne hovoril o tom, že klimatické zmeny môžu byť veľmi vážnou hrozbou pre svet a aj on sa vyslovil za ďalší rozvoj ehm, technológií využívajúcich atomovú energiu. Okrem toho, renomovaní vedci si myslia, že by atomová energia mohla byť dobro, dobrým východiskom, pokiaľ chceme znižiť objem emisí skleníkových plynov alebo CO2, tak e, musíme nad tým porozmýšľať. Samozrejme podporiť aj iné obnoviteľné e, zdroje energie, solárnu energiu, ale Jadrová energia je dôležitá. To je realita. A ja už som bol pripravený na to, že pán Eichhout bude kriticky reagovať na to, čo poviem, ale ja si myslím, že potrebujeme vyrovnanú energetickú stratégiu, stratégiu, ktorá splňuje to, čo chcú zelení, ale ktorá bude zodpovedať aj realite. Ďakujem pani e, Pirik. Eh, Ďakujem. Ja sa pripojím k poslednému rečníkovi. Ja som 12 rokov o tom hovorila v holandskom parlamente, pracovala som tam na energetických projektoch, ale to nestačí. Nemôžeme sa sústreďovať len na bezpečnú čistú energiu, musíme sa zamyslieť aj nad e, zabezpečením dodávok. Taktiež energiu si, môžu, si musia môcť ľudia dovoliť. Ďalej máme napríklad v Chroningene máme um, elektráreň, ktorá dostáva veľké dotácie z EÚ. Je to veľmi zelená, čistá elektráreň a ja si myslím, že niečo takéto by sme taktiež mohli zvážiť častejšie. Chceme zelené, zelenú energiu, ale nemali by sme odstraňovať všetky staré spôsoby e, vyrábania energie. A u nás sa toto kritizuje stále viac. Ale Ľudia napríklad na farmách majú s tým spokojné, majú sa dobré skúsenosti. Áno, netešte sa, pretože ja preberám úlohu vasa take-outa. Samozrejme, dobre sa zavárame touto témou. Členské štáty ešte naďalej majú svoje kompetencii energetický mix, napriek tomu, čo sa nám tu podarí alebo nepodarí. Ja nepresvedčí polských kolegov o tom, že 85 eh, energie pochádzajúce z uhlia nie je dobré, ale eh, niekedy to môže, niekedy môže byť aj ešte viac, až 95 Takže eh, holandskí kolegovia, pokiaľ chcú niekde položiť kábel, tak sa potom môžu dopracovať aj k nemeckej energii. Čo sa týka veternej energie a vo všeobecnosti energie, a v podstate dochádza tu k internalizácii externých nákladov. Čo stojí vždy tá výroba energie v jednotlivých prípadoch? My povieme vedcom, máme takéto, takýto rozpočet, a na, na konci v podstate za euro 80 dostaneme mm, e, e, jednu e, kilowatt hodinu, čo sa týka, e, teda pokiaľ to teda vyrábame z atomovej energie. Ďalej tu máme veternú energiu. Tu predsa vôbec nemusíte ukladať. Môžete to predsa jednoducho prepínať Takže čo týka energetickej bezpečnosti v Európe, o tom sme hovorili s komisárom Ševčovičom, pokiaľ chceme na skutočný e, európsky projekt, tak si to musíme tak zorganizovať, aby e, každý členský štát nemusel do toho investovať zvlášť miliardy. Toto by sme mali ošetriť a to, tento spôsob by sme potom mohli zabezpečiť aj stabilné ceny. Takže v správe sa musí hovoriť o internalizácii externých nákladov, aby sme skutočne sme tam mali predstavu, koľko stojí 1 kWh získaná akýmkoľvek, e, teda tými jednotlivými spôsobmi a potom na druhej strane, ako to vyzerá v prípade CNG a LNG, teda e, plynu, Áno, hovorila o tom kolegia Dali, v námornom sektore sa to využíva a tam e, je Európa skutočne priekopníkom a určite by sme mohli z toho profitovať, pokiaľ by sme stavili na e, pohon e, alebo na lode poháňané LNG. Mali by tam roz, napríklad máme východné more, to je zóna, kde sa plavia Eh, lode, ktoré eh, pri spalovaní energie vyrábajú menej síry. Takže myslím si, že až budeme investovať do eh, vedy a výskumu, tak tam môžeme Takto môžeme prispieť aj k vytvoreniu nových pracovných miest, napríklad v Lodeniciach, tam veľa miest sa stratilo, takže určite tento, do toho som návrh doplniť pár vecí. Ďakujem. Ďakujem, pán Mespáker. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, collega's, energiezekerheid hebben, dat is een... Eh, Ďakujem. Takže bezpečnosť energetických dodávok, to je dôležité pre našich občanov, je to súčasťou aj oznámenia komisie, že všetci musia mať rovnaký prístup k energii. Ale Ja si myslím, že zabezpečenie dodávok, že to nie je žiadna zastaralá diskusia, je veľmi aktuálna. U nás v Belgicku je veľký, veľké riziko nedostatku energie kvôli našim politickým rozhodnutiam e, z minulosti, plány ktoré boli vyvíjané, a museli vyvíjané plány pre prípad výpadku energie v posledných mesiacoch. Takže všetko súvisí s hospodárstvom a s investíciami. Musíme dosiahnuť vyváženosť rôznych energetických zdrojov. Ďalej, čo sa týka politického vývoja na Strednom východe a hlavne na Ukrajine, toto všetko má dopad na bezpečnosť našich dodávok energie. Je to veľmi aktuálna diskusia. Taktiež sme to diskutovali s komisárom Ševčovičom minulý týždeň v útorok, alebo tento týždeň v útorok. A je dobré, že komisia chce dosiahnuť nízkouhlíkovú a konkurencieschopnú ekonomiku, ale myslím si, že udržateľnosť a dostupnosť cien je taktiež dôležitá. Našou prioritou musí byť energetická účinnosť. Obnoviteľné zdroje sú taktiež dôležité v rámci udržateľnej energetickej politiky, ale taktiež si ustrávame na tom, že členský štát musí mať určitú mieru flexibility, pretože každý členský štát má iné možnosti, napríklad to je, tam, kde to je husto osídlené, také oblasti ako Flámsko, odkiaľ pochádzam, tam nejaké e, obrovské projekty nie sú úplne možné. No a čo sa týka dodávok energie, tak to musí byť dobre naplánované, musíme sa sústredovať na energetickú účinnosť a členské štáty musia mať možnosť si zvoliť vlastný energetický mix, ktorý bude vyhovovať. Ďakujem. A teraz komisia, pán Demo. Thank you, Mr. Chair. And thanks a lot for giving us... Um... Ďakujem veľmi pekne za slovo. Myslím si, že diskusia, ktorú tu dnes vedieme o energetickej bezpečnosti, je veľmi aktuálna. Na jednej strane udalosti v Ukrajine nám ukazujú, aká je dôležitá téma eh, bezpečnosti dodávok a potom diskutujeme aj o energetickej únii. A to súvisí aj s energetickou bezpečnosťou. Dve eh, poznámky k týmto dvom prvkom, ktoré tu dnes zazneli. Je dôležité ponechať si tu taký široký koncept energetickej bezpečnosti a vyváženosti medzi jednotlivými piliermi tejto bezpečnosti. A ďalšia vec, dôležitá je, dôležité, aby sme tu mali alternatívne zdroje, ako obnoviteľné a podobne. A potom tento široký koncept energetickej bezpečnosti, toto je niečo, čo e, komisia hájí už e, teda od e, svojho oznámenia z maja 2004, keď sa na ňu pozriete. Spomíname tam už tie krátkodobé opatrenia, ale spomíname aj o také témy ako zmena dopytu po energiách, ešte stále si myslím, že to je dôležitá téma, potom fungujúci, plne integrovaný e, e, trh s energiami. Tretím bodom e, bolo zvyšovať energetickú ochranu VEU a potom podporovať rozvíjajúce sa technológie a potom diversifikácia externých dodávok. A napokon zvýšená e, externá energetická e, politika a e, hovoriť jedným hlasom. Ja si myslím, že je dôležitý tento koncept, keď sa zaoberáme teda energetickou úniou a teda koncept tých, tých širokých palety možností, ktoré si treba ponechať. Komisia si myslí, že energetická efektivita má obrovský potenciál a je tou e, najlacnejšou energiou, ktorú môžeme mať. A ako to zaznelo, podpredseda Ševčovič e, bol na výbore ITRE a jasne povedal, že náš prístup e, k energetickej bezpečnosti a energetickej únii musí vychádzať z troch oblastí. Konkurencieschopný, bezpečný, bez, bezpečná, bez, bezpečné dodávky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 Nebudem vás e, skúšať meniť, e, meniť vaše politické presvedčenia. E, každý je inak environmentálne nastavený aj zo svojej vlastnej krajiny. Má vlastne iné presvedčenia. A pokiaľ ide o energetiku a energetickú efektívnosť, všetci môžeme niečo urobiť v tejto oblasti. A takéto opatrenia si nemusia e, e, nutne e, vyžadovať veľké finančné náklady alebo nejaké obrovské úsilie, takže všetci môžeme nejako zaviesť nejaké riešenia na šetrenie energiami v našich životoch. To je niečo, čo môže urobiť naozaj každý a to je len jeden krok. Pre samozrejme je jednoduché povedať, že my nemôžeme urobiť nič, alebo že všetko niečo stojí a stojí veľa Musíme však mať na pamäti, že všetko eh, uhlie aj eh, ropa si vyžadujú milióny a milióny eh, dotácií. Môžeme všetci rozmýšľať nad tým, či nemôžeme nejako podporiť alternatívne e, e, výskum hľadanie iných zdrojov, alebo či budeme pokračovať v tých východených e, koľajach. Ako keby sme mali dve alebo dokonca tri planéty a stále rovnako spotrebovávali. A v sektor energii je tiež možnosť zamestnávania ľudí, je tiež možné Eh, sa zameriavať na inteligentnú spotrebu energií. To je niečo, čo nám eh, nikto nezabráni robiť. Môžeme to všetci uplatňovať v našom každodennom živote. Môžeme začať aj my, eh, poslanci, s týmto, aby sme mali naozaj bezpečnosť dodávok raz v Európe. A na záver, eh, môjim želením pre všetkých je eh, aby som nebola dostala eh, tých viac než 800 pozmeňovacích návrhov. Ďakujem veľmi pekne. Tiež dúfam, že nebude tak veľa pozmeňovacích návrhov a potom lehota na predostieranie pozmeňovacích návrhov je 3. február 12.00 a na výbore Envy sa budeme zaberať touto témou opäť 18. marca. A teraz ďalší bod. Návrh e, stanoviska na e, tému e, krízy v súvislosti s ebolou, dlhodobé ponaučenia do budúcnosti ako posilniť systémy zdravotníctva v rozvojových krajinách, aby sa predišlo budúcej kríze. Viete, že e, vlastne epidémia ebola bola značným problémom v posledných rokoch v, na celom svete ako sme už eh, viackrát spomenuli na našich diskusiách na výbore Envy s viacerými hostiami a a teraz tu máme túto správu z vlastnej iniciatívy, v ktorej chceme vyjadriť názor výboru Envy. Slovo by som eh, chcel už eh, teraz priamo udeliť spravodajcovi a potom prejsť k diskusii. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som to zhrnúť, e, trošku popísať, čo sa udialo v posledných mesiacoch a formulovať to pozitívne. Bolo by bylo dobré, aby Európska únia jednotnejšie konala. A keď e, vypukla epidémia e, eboli, bolo tam nejakých 2000 obetí, e, odvtedy e, sa e, teda počet obetí zhoršil, bolo nahlásených že 20 tisíc prípadov nakazenia a a to si, tie si vyžiadali 6387 obetí. Postihnuté sú hlavne krajiny západnej Afriky, Epidémia je cezhraničného charakteru, vyskytuje sa aj v mestách, nielen na vidieku a viedla k národnému núdzovému stavu vo viacerých krajinách západnej Afriky. Okrem toho aj mimo e, tejto oblasti boli prípady eboli. Bezpečnostná rada tiež prijala e, naliehavo uznesenie na e, túto tému Takže to všetko e, sa spája s obavami. E, e, Lekári bez hraníc sa tiež vyjadrili na túto tému, povedali, že takáto epidémia tu ešte nikdy nebola z viacerých dôvodov pretože naraz vo viacerých krajinách tu boli epicentra choroby a takisto sa nákaza rýchlo šírila aj v mestských epicentrách. A tento vírus bol naozaj veľmi agresívny. Epidémia ostala e, nekontrolovaná, e, šírila sa ďalej a le- iba lekári bez hraníc naozaj konali na mieste a pomáhali ošetriť e, ľudí. Masovej, masová pomoc VHO bola potrebná. Európska únia a USA tiež poskytli prostriedky nielen finančné, ale aj polné za tie ľudské e, zdroje lekárov. Konalo sa ale príliš neskoro. Najprv teda na slova, slovám nenasledovali žiadne skutky, až teda po lete sa začalo e, e, konať 5 mesiacov po vypuknutí nákazy sa ešte stále diskutovalo o tom, kto povedie túto operáciu a ešte sa vôbec nekonala. Bezpečnostná rada OSN v septembri potom túto epidémiu označila za ohrozenie medzinárodného mieru ale medzinárodné spoločenstvo to nevnímalo takto, až pokiaľ nedošlo k prípadom v Európe a v USA. A vtedy e, sa začalo byť na poplach Dovtedy však príliš veľa ľudí prišlo o život. Medzinárodná pomoc nabiehala len veľmi pomaly a neprispôsobovala sa priebehu epidémie e, e, e, VHO. Sice tiež odvedla svoju prácu, ale príliš dlho to všetko trvalo. Nemala naozaj tú vodcovskú úlohu, ktorú mala mať, mala lepšie koordinovať jednotlivé kroky a Európska komisia mala e, spolupracovať s VHO lepšie. E, poskytla sa, e, poskytla sa finančná pomoc, napríklad polné lazarety, ale veľmi málo lekárov a odborného personálu bolo poskytnutých. Takže bolo treba aj správne nastaviť typ pomoci. E, táto epidémia ešte stále nie je e, plne potlačená, pomoc by mala byť flexibilnejšia, musí byť prispôsobená e, chorobe, ktorá neustále mení svoju podobu. Infraštruktúrne možnosti nie sú v týchto krajinách také. Treba sa tomu prispôsobiť a na to je treba byť v teréne. Ale samozrejme sú tu oblasti, kde sa nikto neodvážil vkročiť. E, boli tam napríklad oblasti, kde sa nikto e, neodvážil dotknúť e, nejakej ženy, ktorá bola nakazená. Nie je naďalej ešte dosť očkovacích látok v teréne. Komisia dala k dispozícii viac prostriedkov aj teda na výskum a teda mali by sme sa z toho, čo sa udialo, všetci poučiť. Nemali by sme eh, eh, len povedať, že eh, celkovo tam tieklo viac než jedna miliarda peňazí daňových poplatníkov z Európy. Myslím si, že je potrebné zvorazniť, že sa nekonalo rýchlo a efektívne a Európska únia by si mala zvoliť iný prístup z politického aj hospodárskeho e, hľadiska. Nede tu len boj proti e ebole, ale všeobecne, pokiaľ ide o e, túto časť sveta. A teraz na záver titulky z novín ukazujú, že epidémia sa síce stiahuje, ale ešte stále sú ďalšie prípady nakazenia aj napríklad Sierra Leone alebo v Liberii. A je možné, že vírus bude eh, mutovať. Eh, Pasterov inštitút spomenul toto nebezpečenstvo. V Liberii a Sierra Leone je situácia naďalej taká, že zdravotné systémy eh, sú stále ešte iba svojim vlastným tieňom spred obdobia vypuknutia epidémie. Takže na záver chcem povedať, že pomoc Európskej únie svojím spôsobom odzrkadluje krehkosť Európskej únie, keďže niektoré členské štáty sa k tomu postavili oveľa lepšie než iné, pretože niektoré e, sa k tomu nepostavili dostatočne dobre, ale celková bloková pomoc nebola úplne na úrovni. Ďakujem pekne. Slovo teraz odovzdám ďalej e, spravodaj, spravodajcom za EPP pani Birgit Kolin. Ďakujem pekne, pán predseda. E, chcela by som e, privítať správu pána spravodajcu e, v jeho analýze aj v tom, čo hovorí o poučeniach, ktoré musíme z tohto vyvodiť. Samozrejme, momentálne môžeme byť rádi, že počet infikovaných ľudí v troch najsilnejšie postihnutých krajinách klesá. Je to e, dobré, že za viac než 42 dní tu v Mali neboli žiadne nové e, prípady. A e, Sierra Leone tiež uvoľnila 23. januára obmedzenia týkajúce sa cestovania a jej hospodárskych vzťahov. Ale treba naozaj zanalizovať, kde boli chyby, čo sa malo urobiť inak a lepšie a ako v budúcnosti postupovať ak by malo dôjsť k podobnej epidémii. Treba zabrániť tomu, aby e, sme tu už nemali takú katastrofickú, katastrofálnu reakciu, ako tomu bolo teraz. A chcela by som sa pridať k spravodajcovi. Viacero organizácií Eh, a ich zástupcov. Tam naozaj riskovalo eh, život a výbor Envy by vo svojom stanovisku mal zdôrazniť eh, potrebu vývoja nových medicínskych produktov, svet už nikdy e, nemôže e, sa len tak nečine prizerať takémuto podobnému prípadu. V krizových situáciách je dôležité e, hľadať vhodné odpovede a zabezpečiť lepšiu koordináciu. V tejto súvislosti by som chcela mm, privítať menovanie koordinátora pre ebolu za EÚ ale Myslím si, že aj na národnej úrovni je takéto niečo nutné, aby sa vytvorila e, komunikačná sieť medzi EÚ a členskými štátmi aj z pohľadu NV je e, potrebné zabrať sa aspektami hygieny, dezinfekcie sanitárnych zariadení, dezinfekcie e, prístupu k čistej vode a kanalizácii. Myslím si, že veľmi dôležitá, dôležité je aj zabezpečenie zdravia európskych občanov. A preto je potrebná intenzívnejšia výmena informácií na európskej úrovni. Na záver, európsky e, personál e, e, je potrebný v Afrike, ale žiaľ ešte stále mnoho z nich sa tiež nákazí. A chcela by som tiež povedať, že je potrebné prijať minimálne opatrenia pre tých, ktorí sa vracajú z misií v oblastiach posilnutých ebolov. Ďakujem vám a myslím si, že naša spolupráca je veľmi dobrá a že aj do našej práce bude veľmi uspokojivý. Ďakujem. A teraz za SND, pani Kavezan Ruiz. Ďakujem. Ako ináč, taktiež chcem na úvod poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, predovšetkým na takejto téme, ktorá sa rýchlo v priebehu pár mesiacov eh, menila, takže hm, sa napríklad aktualizovali informácie v decembri, všetko sa to prekladalo, boli tam nové a nové údaje. Všetko to už máme ale zakomponované v tej e, súčasnej správe a naďalej prichádzajú ďalšie veci, ktoré tam budú pribúdať, ale určite sa už blížime ku konkrétnejšej podobe. Pracovali ste veľmi konštruktívne. Je pravda, že sme videli mnohé problémy, chyby, ako hovorila aj OMS, Neuplatnilo sa všetko, čo sme chceli, by sa uplatnilo, ale podarilo sa dospieť e, k určitému koncenzu. Je treba uznať, že sme urobili určité chyby, ale nesmieme sa na to dívať negatívne, pesimisticky. Musíme čeliť novým výzvam. Je pravda, že e, najprv OSN, keď Marci e, v roku 2014 nevyhlásila ešte katastrofu a tým pádom podcenila celú tú situáciu. Takže tam bolo nejakých 6 mesiacov, e, kedy v podstate musíte už začať, začať sa snažiť dostať pod kontrolu epidémiu. Takže môžeme povedať, že teraz tá epidémia už v podstate v hrubých rysoch je pod kontrolou a myslíme si, že teda to bolo uspokojivé. Čo sa týka Európskej inštitúcií, tak my sme 18. septembra reagovali po tom, čo ehm, e, zareagovala, e, zareagovala OSN, ale konkrétne komisia e, tam poslala priamo 500 e, miliónov eur. Ja si myslím, že je potrebné podporiť dôveryhodnosť takýchto organizácií, ktoré sú schopné koordinovať rozličné krajiny s rozličnými záujmami v boji proti takýmto dôležitým výzvam na miestach, kde je to treba. A áno, analýza je kritická, ale musí byť konštruktívna. Oni sami uznali svoju e, chybu na treťom vynimočnom zasadaní od začiatku svojho fungovania Takže uznali, že sú tam naozaj e, výnimočné okolnosti, že sa tam blíži epidémia. Je to prvé medzinárodné vypuknutie e, takéto choroby. Prvé teda prišlo v, podoby, v podobe chrypky A. Neviem, či to tam môžem porovnávať, ale v každom prípade si myslím, že tento e, dokument e, z januára tam musíme taktiež zapracovať. Takže tri veci chcem ešte podať. Poprvé, musíme preorganizovať a posilniť e, systém urgentnosti OMS a taktiež je tu tento organizmus, ktorý dohliadal na všetky kroky EÚ. Vzhľadom na ebolu máme komisára pre e, rozvojovú pomoc už, takže tamto je už vyriešené. Ďalej tam prístup k novým liečivám pre populácie e, krajín, ktoré sú najzraniteľnejšie, kde je najväčší vplyv eboli. Na no potretie musíme tam e, poskytnúť ďalších 800 miliónov eur, aby sme aby sme pomohli úplne vykoreniť ebolu. Ja by som chcela e, zdôrazniť, že musíme spolupracovať s veľmi krajinami, pretože je to veľmi dôležitá obrovská výzva. A čo sa týka e, hygienických e, systémov, tak to nie je zbytočný luxus. Pokiaľ chceme čo najskôr identifikovať vypuknutie takejto choroby, tak musíme mať dobré e, sanitárne systémy, takže, alebo zdravotnícke systémy, ktoré musia byť silné. A teraz chcem povedať, že ako hovorí VHO, musíme si vytvoriť cestovný plán a experti si teraz, epidemiológovia si myslia, sa nachádzame v druhej fáze. To je vlastne kontrola nákazy Máme tam vírus, ktorý sa ľahko šíri, ktorý môže mutovať a je mnoho ľudí, ktorí sú nakazení a nevedia o tom. Alebo nebola povedaná diagnóza, takže tam je treba konať, je treba sa dopracovať k úrovni nákazy nula, pretože ako hovoria epidemiológovia, je to možné. Sú tu dva spôsoby. Ten fond, alebo tie finančné prostriedky, ktoré by sa EU mala zaviazať a ktoré by mala poskytnúť a okrem toho potrebujeme, aby 20 rozvojovej pomoci bolo namierených na základné služby, aby sme mali vytvorenú e, základnú líniu vlastne na, na budovanie zdravotníckých systémov v týchto krajinách, aby sme to v EÚ mohli analyzovať alebo im pomôcť v analýze tak aby sme mohli skonkretizovať, kde presne sú tie slabosti, kde to treba posilniť a zefektívniť. Na potretie očkovanie my máme už také slubné údaje a v podstate už za rohom na nás čaká vakcína, ktorá je financovaná IMI, to znamená z e, verejných peňazí. Musíme zaručiť, že tie najzraniteľnejšie osoby budú v, v západnej Afrike budú mať prístup k tejto vakcíne a taktiež k inovatívnej liečbe. A tá vakcína čaká za rohom, ale to, to znamená, že prosím, treba na tom pracovať, pretože už je na čase, by prišla. Je stále menej prípadov nákazy, ale túto chorobu musíme úplne vykoreniť. Takže potrebujeme transparentné výsledky, tak aby táto vakcína bola bezpečná pre nakazené osoby. V každom prípade musíme my, Európske inštitúcie a medzinárodné spoločenstvo, trvať na tom, že je treba naďalej bojovať na vykorenie tejto choroby, pretože vyzerá to tak, že je to možné. Ďakujem. A teraz ECR, pán Pecha. Chciałem oczywiście na początku pogratulować sprawozdawczyni jakości raportu, ale jak to wskazuje... Ďakujem pekne. Ako pri každej inej správe objavilo sa už e, pár aktualizácií. Myslím, že e, sa e, na to musíme zamerať. Myslím, že vychádzajú z vedeckého bádania tejto choroby a treba vychádzať z výsledkov výskumu. Tento výskum už je dosť e, pokročilej etape. V etape e, sme už vo fáze klinických e, skúšok, masových imunizačných. Myslím si, že by bolo dobré, keby sa skoordinovali kroky EU, OSN a mohli by sme sa potom pokúsiť vymazať ebolu zo zoznamu nákazlivých chorôb. Museli by sme potom, myslím, že musíme pokračovať v ďalšom výskume, a zaviesť masové e, očkovanie. Je tiež potrebné počet rozsiahnou e, finančnou pomocou postihnutým krajinám. Myslím, že ide o otázku e, odstránenia vírusu Toto súvisí so sanitárnymi opatreniami, e, s profilaxou, teda e, očkovaním e, obyvateľstva. Ešte raz chcem vám poďakovať. Myslím, že tieto myšlienky týkajúce sa ďalšej pomoci pri realizácii vytesňovania a kontroly tejto Eh, epidémie budú určite na mieste ďalej a chcem ešte povedať, že nemôžeme zabúdať na to, že máme eh, dočinenia s krajinami, ktoré sú veľmi chudobné a eh, často rozorvané vnútornými konfliktami. A to znamená, že pomoc vo všetkých formách by mala ďalej pokračovať. Ďakujem som teraz ťa všetneva spravodajkyňa. Myslím, že je dobré aj e, pouvažovať nad e, obeťami e, tejto strašnej choroby. Je veľa lekcií, ktoré sa môžeme naučiť aj tu v Európe z tejto epidémie. Veľmi neskoro pomaly sme konali aj keď e, hrozba nie je taká, taká za, e, teraz už taká silná. A som rada, že sme nakoniec začali konať. E, táto choroba mala veľký dopad na krajiny západnej Afriky kvôli kultúrnym normám, ktoré tam vládli, naozaj museli radikálne zmeniť spôsob ako e, zaobchádzali so e, svojimi e, zosnulými, museli naozaj zmeniť svoje kultúrne postupy a vlastne osveta za týmto účelom bola ťažká, ale už to začína byť lepšie. Niektoré z tých nových eh, textov v tejto súvislosti eh, sú veľmi eh, nápomocné. Snaha naučiť ľudí, aby si umývali ruky teraz úspela. pred 25 rokmi by sme o, tým, na tom nemohli uvažovať. A e, snaha o vakcináciu, to je vynikajúce. Vychádza to z, aj z kolaboratívnej práce. E, Eh, eh, žilci v mojej krajine pracujú aj na eh, tuberkulóze, malárii. Hovoria o tom, že mnoho z postupov, na ktorých oni pracujú, by sa dalo veľmi ľahko previesť aj na prípad eboli. Takže veľmi často tie veľké firmy nerobia toho až tak veľa v výskume takýchto menších Eh, chorôb, ale eh, práca v oblasti vakcinácií tu je naozaj veľmi dôležitá. A eh, najväčšími obeťami boli naozaj obete z radov lekárskeho personálu. Liberia mala 51 lekárov, Sierra Leone len 106 lekárov na začiatku a teraz samozrejme a tí boli naviac e, postihnutí a zdecimovaní. Prečo majú tak málo lekárov a sestričiek tejto krajiny? Nie preto, že by ich neškolili, ale e, pretože oni e, sem primigrujú a my musíme podporovať ich zdravotný systém. Nemôžeme všetkých týchto lekárov odsávať do Európy a do Ameriky, kde zarábajú mnohonásobne viac. A ďalšie oblasti sme, myslím, urobili e, chybu, e, je e, oblasti teda malých kliník. Veľké nemocnice neboli až tak nápomocné. Ja som tu videla v tejto súvislosti veľmi zaujímavé prístupy malý projekt s telefónnymi e, sieťami podpora pre malé kliniky, e, podporujú ich pri e, objednávaní ich liekov, to je vynikajúca, vynikajúci projekt a napokon dedičstvo, čo sa môžeme naučiť z tohto. Tieto krajiny sa momentálne nachádzajú vo veľmi, veľmi zložitej situácii. Stratili zamestnancov z oblasti, e, ktoré e, sú veľmi dôležité. Firmy prestali pracovať. Aj tie malé e, obchodíky na rohoch, malé firmy stratili dôležitý personál, krajinu treba znova vbudovať, postaviť na nohy. aj veľa opatrení v súvislosti s inými krajinami, e, e, chorobami a ich e, a, a opatreniami proti ním. Toto všetko sa pozastavilo, treba to obnaviť, aby sa znova neobjavili. Takže bude to vyžadovať dlhodobú pomoc. A ďalšia vec, ktorú sa musíme naučiť, slamy sú veľmi dobrým miestom, kde sa E, vlastne môžu šíriť takéto epidémie. A na záver, e, treba sa zaoberať e, tým, čo epidémiu vyvolalo. Bolo to, boli, vlastne sú to zdroje mesa, na ktorých mnohé takéto africké krajiny závisia. Je to vlastne um, konzumácia e, mesa divých zvierat. Európa je taká silná, ako jej najslabšie e, ohnívko a e, nelegálna, nelegálne nelegálny dovoz takéhoto mesa do Európy je vysoko rizikový, takže aj z tohto sa treba poučiť a ďakujem vám teda za túto správu aj za príležitosť diskutovať o nej. Je passe la parole maintenant à monsieur Pedicini pour le groupe e Pán Pedicini. Breve, credo. Ďakujem, budem stručný. Ďakujem aj e, e, spravodajcovi za jeho odvedenú prácu, veľmi si ju vážime. Súhlasím s ním, keď hovorí, že okrem teda veľkého úsilia v Afrike za e, trestilom cieľom izolovať túto nákazu, e, posledné údaje e, VHO hovoria o tom, že v niektorých krajinách sa ešte objavili nedostatky v oblasti prevencie, komunikácie a chýbajú tam aj nemocničné infraštruktúry. Nedosiahol sa cieľ toho, aby boli k dispozícii ochranné oblečenia pre všetky e, tieto krajiny postihnuté nákazou. Veľa e, mimovládnych organizácií tu e, pôsobilo. Ja by som chcel všetkým pripomenúť jednu z organizácií, ktorá nebola citovaná veľmi dobre tu pracovali. A ešte jeden prvok by som chcel doplniť, e, ktorý z nášho pohľadu treba zdôrazniť. Potrebu izolovať vírus, ale nie aj e, teda e, chorých. Lekársky personál musí mať zabezpečené právo na všetky lekárske zákroky v ich krajine pôvodu ktoré majú adekvátne, e, e, spôs, e, adekvátne prostriedky na to, aby ich ošetrili a to nie je samozrejmosťou. Teraz dostane slovo pani Šier Kerik. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Jedna z mojich otázok v auguste sa týkala eboli, takže spýtam sa ešte pár otázok. Ďakujem spravodajcovi, je to už tretíkrát, čo o tomto hovoríme. Počas dvoch dní hovorila sa na tom aj ACP, aj na Envy. Myslím, že sa musíme naučiť sa poučiť z tejto krízy a pozrieť na to, ako budeme reagovať. Musíme sa do budúcnosti pozerať pozitívne. Môžeme sa z toho skutočne poučiť ale nesmieme zabúdať na tuberkulózu a iné vážne choroby. Takže čo je dôležité? Aby sme sa poučili. Treba vyčleniť peniaze z agentúry na to, aby sme sa vysporiadali s touto krízou. To je rozhodujúce. Podpísali sme uznesenie, ktoré som podpísala v Štrasburgu a dohodli sme sa, že musíme vyčleniť peniaze. Vyčlenili sme 500 miliónov, ale vieme, že viac peňazí bolo, suma bola vyššia, ktorú sme neodklepli. Takže pokiaľ ide napríklad o síroty, musíme dávať peniaze aj na stavanie sírotincov. Môže mi niekto potvrdiť, že toto sa deje? Je dôležité, aby sme sa poďakovali členským štátom. Ja som z krajiny, kde veľké množstvo práce sa urobilo. Mali by sme za to vy, mali by sme za to byť jednoducho vďačný. Pokiaľ ide o čistú vodu pitnú, tak prosím vás pekne, choďte sa pozrieť, či taká pitná voda tam skutočne je. Ďakujem pekne. Nemám žiadnych iných žiadateľov o otázky, takže dostane slovo hneď Mark Springer, ktorý je e, riaditeľ agentúry. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Správa spravodajcu je nutnou správou, ale bohužiaľ musím súhlasiť s veľa z toho, čo tu odznelo. Aj s tým, čo povedali ostatní. Nie je to pozitívny príbeh. Dôležité je, aby sme sa poučili. Momentálne za našu agentúru ECDC máme 5 tímov, ktorí v Gineji pracujú. Sú to epidemiológovia, ktorí sa snažia vytvoriť lokálne systémy na lepšie zvládnutie choroby. Nie je to jednoduché, sú tu aj ďalšie otázky, niekedy je tu nedostatok paliva, takže nemôžete dosiahnuť vzdialené oblasti a sú tu takisto ešte stále otázky týkajúce sa bezpečnosti, takže nie je to vždy možné pre naše týmy, aby vstúpili do tých najodlahlejších regiónov. Je ťažké si to uvedomiť odtiaľto, ale takáto je realita. Takisto pozitívna správa, viem, že Africká únia by chcela alebo sa rozhodla vytvoriť Africké centrum pre kontrolu chorôb a neskontaktovali iba CDC v Spojených štátoch amerických, ale aj ECDC, kvôli teda štruktúre, ktorá je v Európe podobná štruktúre v Afrike, kde je veľa nezávislých štátov. Takže sme v kontakte s Africkou úniou prostredníctvom predstaviteľov Európskej únie a dúfame, že sa nám podarí ich podporiť, pokiaľ ide o spustenie udržateľnejšieho spôsobu kontroly infekčných chorób, Avšak treba urobiť ešte veľa a ja čakám na konkrétne lekcie, ktoré si z toho môžeme vziať. Ľahko sa dá chyba prisunúť VHO alebo niekomu inému. Bohužiaľ nie je to také jednoduché. Takže nesúďme príliš unáhlene. Ďakujem. A teraz zostane slovo predseda komi- eh, predstaviteľ komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Volám sa doktor Filip Mon a pracujem pre ECO. Ako lekár oceňujem, že potrebujeme robiť aj pitvy. Ale ako lekár musíme jednoducho povedať, že musíme vždy počkať, pokým pacienti zomrú. A pitva sa dá robiť až po smrti. Dá sa jednoducho poučiť veľa v tejto situácii a mali by sme to urobiť. Ale medzičasom e, treba povedať, že tu boli aj chyby a učíme sa ďalej, pokiaľ ide o taktické postupy, ktoré by sme si z toho mohli vyvodiť. Chcel by som zdôrazniť to, čo povedali viacerí rečníci. Epidémia stále pokračuje a musíme sa sústrediť v našich snách na vykorenenie tejto epidémie. Myslím si, že do istej miery Nemôžeme sa tu nejako príliš samobičovať ako Európska únia ani komisia, lebo urobili sme aj hodnotné kroky. Myslím tu napríklad na to, že na úrovni EKA sme financovali hlavných protagonistov akcie VHO Červeného kríža v priebehu týždňa Kolegovia z DESKA majú program s mobilnými laboratóriami. Tieto mobilné laboratória boli mobilizované do týždňa. Zaslali sme odborníkov takisto v priebehu týždňa do postihnutých krajín. Snažíme sa zabezpečovať viacero druhy služieb, aj nie medicínske. Je to ťažké. Môj kolega z Devku vám povie o snahách, pokiaľ ide o udržanie týchto služieb zdravotníckých v týchto krajinách. Pokiaľ ide o reakciu, reakciu centra koordinačné v Európe, mali sme tu stretnutia, to sa dialo na samom začiatku a vlastne spolupracovali sme s členskými štátmi a chcem vám povedať, že každodenný kontakt s týmito členskými štátmi, ktoré sa pravidelne zúčastňovali týchto stretnutí, bolo aj jedna z tých aktivít, ktorú sme teda my robili. Tieto otvorenia sme otvorili aj pre OSN a ostatných partnerov raz tý, za týždeň a oni takisto sú partnermi, ktorí vlastne navštevujú koordinačné stretnutia pravidelne. ECHO takisto má aktivitu, ktorá sa volá Mechanizmus pre občanskú ochranu umožňuje to agentúram OSN, aby jednoducho požiadali určitú pomoc od členských krajín. Je to systém, ktorý centralizuje túto požiadavku a potom informuje členské štáty a tieto reagovali skutočne veľmi veľkoryso a využívali tento systém. Takisto sme zriadili, urobili teda veľa preto, za pomoci členských štátov, aby sme mali systém Medivac, ktorý umožní expatriátom a medzinárodným lekárom a humanitárnym pracovníkom, aby boli evakuovaní v Európe v prípade infekcie. A nezabúdajme na to, že dva členské štáty majú vedúci štatút v dvoch týchto postihnutých krajinách a urobili veľké množstvo práce, pokiaľ ide o snahu kontrolovať epidémiu. Na záver by som chcel povedať, že s našimi kolegami z ostatných DG organizujeme už 15, sme zorganizovali 15. septembra medzinárodnú konferenciu o ebole a väčšina členských štátov tam bola prítomná, aj medzinárodní partnery. Zopakovali sme tento postup aj 12. decembra a som si istý, že už viete, že 3. marca budeme mať ďalšiu medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni o ebole a už teraz pozeráme do budúcna, aby sme sa dohodli na tom, čo môžeme urobiť, aby sme týmto krajinám pomohli zotaviť sa. Je tu viacero príkladov, kde sme neboli až takí výkonní. Jedna oblasť, ktorá pre mňa to koordinuje teda túto reakciu, podľa mňa tam teda chýbala, bolo to, že sme nemali stále, stály orgán medicínskych zamestnancov, ktorí by mohli byť rozmiestnení. ECDC, kolegovia, tí majú iba 350 zamestnancov, OSN má Spojené štáty americké majú 15 tisíc takýchto zamestnancov, takže ako viete, Francúzsko a kráľovstvo museli jednoducho zareagovať vlastných zdrojov. Takže aj tu sa môžeme poučiť a možno trochu sústrediť na organizáciu lepšie. Myslím, že Francúzsko a Nemecko predložili bielu knihu na to, aby jednoducho sa pozreli na to, čo oni nazývajú e, orgán bielých heliem, aby to bola taká rezervná kapacita medicínskych pracovníkov so skúsenosťou v týchto oblastiach, ktorí by mohli byť rozmiestnení. Takže v tomto zmysle je tu veľa vecí, čo sa dá ešte doutiahnuť a je to veľmi dobré centrum a parlament teda spolupracuje a uvedomme si, že táto epidémia ešte stále žúri v týchto krajinách a teraz dostane kolega slovo DG Devko, aby vás informoval o tom, na čo sa sústredia oni. Ďakujem, nech sa páči, môžete ísť. Ďakujem pekne. Ja som z GD Devko, zodpovedný za Západnú Afriku. Ako už bolo povedané, 3. marca máme veľkú konferenciu a generálne riaditeľstvo DEVKO spolupracuje s OSN. Ide tu o ide tu o mechanizmus potrieb, vyhodnotenia potrieb týchto krajín, teda krajín, ktoré sú postihnuté touto krízou a ich pomoci je to skutočne, sú to krajiny, ktoré mali problémy aj v minulosti, štát je takmer nefungujúci, ehm, správa štátu vôbec nefunguje, takže zdravotníctvo nefunguje takisto, nie sú peniaze. A to je vlastne to východisko, z ktorého vychádzame pre takýto postkrízový plán, ktorý vlastne v súlade s vládami pripravujeme, pretože sa to vlastne robí ako doplnkový, doplnkový program v spolupráci s Svetovou bankou a OSN. Podporujeme tieto tri krajiny, Liberia, Sierra Leone a Guinea. Dostanú pomoc, sú tu indikatívne programy Európskeho e, rozvojového fondu a počíta sa tu teda s tým, že také sociálne zabezpečenie bude hlavnou prioritou. V Sierra Libe, eh, Leone eh, je to zdravotníctvo, v druhých je to zasa školstvo, takže problémov je tu plno. A tieto krajiny sú našim cieľom a takisto treba posilniť aj správu vecí verejných, takže teda vlastne vládu alebo systém. Sú tu určité programy, ktoré už boli spustené a takýmto spôsobom chceme začať ten postkrízový plán. Je tu aj pomoc, pokiaľ ide o rozpočet, Sierra Leone a Liberia. Áno, samozrejme, táto kríza vyčerpala peniaze z rozpočtov, vlastne sa tu spochybňuje dôveryhodnosť štátu v týchto krajinách. Sú tu také scenáre, ako napríklad v Sedafrickej republike, kde vlastne sa štát už odporučil a v Sierra Leone a Liberii, tam teda bude aj táto rozpočtová pomoc, aby tieto krajiny vôbec mohli fungovať ako štát. To znamená, sú tu konkrétne rozpočtové dotácie, dosť vysoké. V 2014 po ebole tu bolo viacero druhov pomoci do Liberie, tam to bolo 30 miliónov, pri Sierra Leone to bolo 22,6 milióna, pokiaľ ide o takéto dotácie do rozpočtu. A takisto sú tu misie preskúmavacie zo strany odborníkov, aby tá krajina, ktorej pomáhame, aby sme preskúmali stav veci, predovšetkým pokiaľ ide o zle fungujúci zdravotnícky systém v súčasnosti, na to, aby sa situácia zlepšila, aby sme si mohli pripraviť určitú stratégiu, pokiaľ ide o tento sektor, pri zohľadnení tých strašných dopadov, ktoré priniesla sebou kríza eboli. Napríklad Veľká Británia poskytuje v Sierra Leone pomoc, e, zase v Liberii sú to Spojené štáty americké, to sa ešte musí do jasniť, sú to teda donorské krajiny a Guinea, Konakry dostane takisto pomoc z programu, ktorý sa volá AWARE. Tento bol vytvorený na to, aby sa tu prepojili také naliehavé pomoci a dlhodobé rozvoje pomoci. Je to predovšetkým takisto aj o pomoc pre osirelé deti. To znamená, aj tu takýmto konkrétnym spôsobom chceme prispieť k riešeniu situácie. Hlasovanie alebo zosúladenie mohlo fungovať ešte lepšie. Mali sme možno včasnejšie zaslať ten medicínsky personál, ale DG San, DEVKO spolupracovali na to, aby holisticky teda poňali tú situáciu a riešenie, zvládli tú krízu s tými nástrojmi, ktoré nám boli dané k dispozícii. Áno, čas závisí vždy od toho nástroja, ale to závisí jednoducho aj od toho, že čo máte k dispozícii priamo v teréne. A v Gine je to tak, že komisia patričná pre Komisia je teda dôležitá, pokiaľ ide o dary. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo náš spravodajca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, predseda. Chcela by som poďakovať za prácu a za názory všetkým kolegom a kolegovi z ECDC aj komisii. Ďakujem aj za prácu sekretariátu. Nuž, e, čo sa týka hodnotenia reakcie komisie alebo Európskej únie, môžeme, tam sa hovorí, že to vypuknutie choroby už je viac menej pod kontrolou a taktiež to odpoveda tomu, ako to vnímajú ľudia na mieste. Ale myslím si, že by sme mali e, riešiť túto situáciu konštruktívne. To je naozaj dôležité už sa tu hovorilo viacerých aspektov, ktoré si myslím, že sú veľmi relevantné. Hovorilo sa o koordinácii, informácii a komunikácie. Dokonca tu padol nápad vymenovať nejakého koordinátora, ale ten by mal naozaj veľa práce. A v Afrike sú ešte aj iné choroby. Taktiež sa mi tu zdá veľmi dobre to, čo ste hovorili o iných chorobách, ktoré v Afrike zabijajú oveľa viac než ebola a že tam musíme taktiež bojovať proti týmto chorobám, pomáhať Afričanom bojovať. Je dobré zaručiť lepšiu koordináciu medzi VHO a Európskou úniou, to je zásadné. Ja som hovoril to, že musíme zjednotiť parametre, ale dá sa robiť ešte viac. Ako som už povedal, je taktiež treba uznať prácu VHO a iných organizácií, ktoré teraz sú tam na mieste, ako napríklad Lekári bez hraníc. Samozrejme je potrebný, potrebné postupovať konštruktívne, poučiť sa z minulosti, pretože v budúcnosti potom prídu ďalšie komplexné situácie, než dokážeme teraz možno predstaviť. A A z toho, čo ja som si zapísal, tak áno, sú tam vzdialené zóny, do ktorých sa veľmi ťažko dostanete. A ľudia, čo tam pracujú v teréne, si to veľmi dobre poznajú. A teraz tam máme situáciu takú, že v mnohých krajinách je vojnový konflikt a to nepomáha. Ale potrebujeme robiť viac. A môžeme robiť viac. A tie nástroje, ktoré máme v dispozícii, tam už toho robíme veľa, ale potrebujeme vytvoriť nové nástroje a EÚ musí mať novú flexibilitu a musí byť rýchlejšia pri svojich krokoch. A máme Guineu, Liberiu a Sierra Leone, to sú tri najzasiahnutejšie krajiny, musíme konať tam, ale je treba, aby naše hodnotenie viedlo ku konkrétnym krokom na mieste v teréne. Ďalej máme tu spoločenstva a oblasti, ktoré sú najohrozenejšie. Máme tam skupiny ako napríklad e, siroty alebo ženy, ktoré sú ohrozené. Všetko to musí byť aj v súlade e, alebo s prihliadnutím na konkrétne sanitárne systémy v týchto krajinách. Musí to byť teda v jednej línii, musí to byť zosúladené a musíme vypracovať naozaj e, silný, silný spis. Ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí ste hovorili za vaše kvalitné pripomienky. A len na okraj. Takže 10. februára lehota na pozmenujúce návrhy na obed o 12. 26. marca sa hlasuje v MV a v DV potom 13. 14. júla. Ďalší bod programu je bod 20 výmena názorov s zastupcami Európskej komisie a Európskej agentúry pre lieky EMA o klinických skúšaniach liekov tretich krajinách. Toto sme zaradili na program na žiadosť Petra Lízeho, ktorý je koordinátorom za EPP, takže mu rovno dám slovo. Môžete hovoriť, pán Líze. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia, kolegyne. Nuž, v decembri sa zverejnilo, že firma GSAK Bioscience vykonala klinické skúšky v Indii a pritom masívne porušila pravidlá. My už veľa rokov od správ, od toho, keď sme schválili správu Glenis Vilmot, sme, máme takú situáciu, že klinické skúšky, pokiaľ majú viesť explicitným liekov v EÚ, že sa musia riadiť európskymi pravidlami alebo ekvivalentami. Už pred 4 rokmi e, boli náznaky, že nie vždy sa to deje a tento výbor už pred dvomi, 3 rokmi diskutoval o klinických skúškach v tretich krajinách a vyzvali sme komisiu, aby to sledovala bdelým okom. No ale tá najväčšia zbraň, ktorú máme proti takýmto podvodom, je e, odňatie e, povolenia. Preto sme sa rozhodli, že nie v prípade všetkých produktov, kde došlo k pochybeniam, ale tam, v tejto v prípade, teda pri, v prípade generík, pokiaľ tam došlo k podvodom, že tam bude odňaté povolenie. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Chcel by som e, vám pogratulovať a Európskej komisii by som chcel odporúčiť, aby sa týmto riadila. Chceme ešte podobné informácie ku kontextu, čo sa tam presne stalo. Takže otázka pre EMA a pre komisiu. V stanovisku EMA sa hovorí, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie pacientov. Tu vystáva otázka, prečo existujú potom tieto, pretože sa robia tieto klinické testy, tie sa predsa robia len vtedy, keď e, chcete zistiť nejaké dôležité skutočnosti. A pokiaľ máte nesprávne klinické testy, testy ktoré nemajú žiadne dôsledky, tak potom tu vyvstáva otázka, prečo ste vôbec robili tie klinické testy. Ale k tomu povie niečo komisia, dúfam. Ďakujem. Ďakujem a teraz bude hovoriť pán Rys, ktorý je riaditeľom na na generálnom pre zdravotnícke e, produkty a prístroje. Ďakujem. Takže my ste si pripravili dve prezentácie. Jedna zo strany Európskej komisie, tam sústredujeme na vytvorenie lepšieho rámca pre príslušné kroky v takýchto situáciách. No a potom kolega vám niečo povie bližšie o tom celom procese, o tomto prípade e, GFK. Takže tie dôležité pravidlá, ktoré prešli, predpisy, ktoré prešli týmto parlamentom, tie nám priniesli nový rámec pre našu prácu, a robili sme pár dôležitých rozhodnutí. Najprv sme centralizovali e, systém podávania žiadostí pre povo- o povolenie a potom tu máme prílohu, kde je to všetko veľmi e, definované všetky aspekty, napríklad e, podľa jazyka, podľa členského štátu. Máme tu klinické skúšky, ktoré sú potom rozdelené e, podľa toho, či to je akademický sektor alebo súkromný priemysel. Máme portál a príslušnú databázu, ktorú vyvíjala EMA v spolupráci s členskými štátmi a s Európskou komisiou. toho procesu sa zúčastnilo veľa pracovných skupín, konzultovali sme to aj s verejnosťou. Pred pár týždňami sme teraz spustili to konzultácie, aby sme identifikovali dôležité nástroje a, a na minulom zasadaní e, riadiacej rady sme sa rozhodli, že sa to celé spustí v roku 2016, na neskôr v roku 2017. Začnú uplatňovať tieto nové pravidlá. No a dôležité je to, o čom už hovoril pán doktor Líze, to je to eh, vykonávanie klinických skúšok, pretože sponzory a taktiež tí, ktorí vykonávajú skúšky, tí musia mať istotu, že to všetko prebieha podľa protokolu. A podľa princípa, princípu GSP, to je dobrej klinické praxe. Je to všetko stanovené na medzinárodnej úrovni a globálne je to dohodnuté, takže teraz sa dostávame k dodávaniu údajov o týchto klinických skúškach. Takže pokiaľ idete mimo územie EÚ, tieto klinické skúšky musia sa radiť rovnakými pravidlami ako v EÚ. Nie je tam žiadny kompromis. Musia tam byť registre a údaje udané v rámci VHO. Tým takto sa to ešte kontroluje kvalita údajov sa týka údajov od klinických skúšok až po proces autorizácie pre trh, tak tam sa musíme zase riadiť GSP tými globálnymi štandardami. To je ekvivalentné EU štandardom. Máme tam aj etické princípy. Toto už bolo súčasťou súčasných, súčasne platných predpisov. Teraz, ako to môžeme kontrolovať? Takže inšpekcia klinických skúšok v EÚ a v tretich krajinách je vykonávaná členskými štátmi. Máme aj Európsky orgán inšpektorov, ale tuto sa spolieham na jednotlivé členské štáty. Členské štáty najprv teda do databázy vložia e, informáciu o tom, že majú zámer takýto vykonať inšpekciu. Samozrejme sa musíme snažiť čo najlepšie využívať naše zdroje. Je tam určitá kapacita, máme určitý počet inšpektorov. Potom inšpektor všetko toto e, natiahne do tej databázy, vloží to do databázy Máme tu aj bilaterálne stretnutia s bilaterálnymi, bilaterálne stretnutia s tretimi krajinami. Napríklad minulý rok sme sa stretli s Čínou a teraz tento rok v apríli sa stretneme s Indiou. Už sme sa tam dohodli s indickými orgánmi. A v prezentácii EMA vysvetlíme, ako sa nám podarilo odhaliť ten prípad GFK, ale to bolo všetko, prišlo po inšpekcii francúzských inšpektorov, ale celá to spustila Európska komisia. Ako som povedal, unijné kontroly. Nový systém bude vykonávať kontroly a audit systému v členských štátoch aj v tretich krajinách novým spôsobom. Už sme to zažili, audit celého systému, inšpekcie v tretich krajinách. Už sme to robili v rámci teda plnenia ustanovení iných e, smerníc, takže si myslím, že to robíme dobre, už to poznáme. Samozrejme sa to všetko skoordinuje s členskými štátmi, opäť sa zverejní auditná správa prostredníctvom nášho systému. No a na záver uniné kontroly. V Írsku máme potravinovú a veteránnu kanceláriu, ktoré, ktorá sa zaoberá systémovým auditom aj zdravotníckých pomôcok. aj v súvislosti s eh, látkami v liečivách a dúfam, že teraz sa nám podarí s nimi spolupracovať v súvislosti s eh, klinickými skúškami. Musíme nájsť eh, tie najlepšie nástroje na to, aby sme mohli robiť našu prácu. Teraz dávam slovo kolegovi. Allez-y, donc monsieur le docteur. Euh, Nech sa páči, pán doktor Suine šéf pre inšpekciu konformity. Pekné popoludnie. Ďakujem za príležitosť viesť dnes a eh, túto diskusiu s vami. Chcel by som sa venovať eh, eh, opisu distribúcie klinických skúšok, ako centralizovane tento postup prebieha. Chcem sa potom venovať aj kontrole generických liekov. Chcem vysvetliť niečo o tom, ako sa vykonávajú bioekvivalentné štúdie, aké sú tam kontraktuálne agentúry a špeciálne kliniky, ktoré to vykonávajú a potom kon... prejdem ku inšpekcii GVK a potom to prepojenie na EMA. A potom spomeniem ešte ďalšie kroky. Na ďalšej prísvitke pokiaľ ide o klinické štúdie, ktoré sú postúpené medicínskej organizácie, tie sa týkajú inovatívnych produktov, ide ich o 10 až 100 skúšok na viacero tisíc pacientov systém dostane iba malú časť generických e, žiadostí. Tie sú dosť odlišné, e, tie sa týkajú jedného až e, troch klinických štúdií a v každej z nich je, sú možno 24 často dobrovoľníci väčšinou generických žiadostí postúpených e, členským štátom národnými e, e, cestami alebo cestou vzájomného uznávania alebo decentralizovanými postupmi. A, a ako už povedal môj kolega, inšpekcie samotné vykonávajú inšpektory členských štátov, s ktorými EMA úzko spolupracuje. Na ďalšom obrázku vidíme rozdelenie tých e, veľkých klinických e, e, štúdií. Vidíte, tie zeleno zafarbené oblasti sú krajiny, z ktorých boli rekrutovaní pacienti do týchto štúdií. Údaje ukazujú, že približne 35 pacientov je rekrutovaných v Severnej Amerike, 37 v Európe, a zvyšok v ostatných častiach sveta, Latinská Amerika 2,5%, Afrika 4,7%, Rusku 9,5%, v juhovýchodnej Ázii. V tomto prípade e, napríklad e, skúšky z Indie predstavujú len 2% z celku, ale neskôr prejdem k ich e, úlohe pri iných štúdiách, čo sa teda týka malého počtu pacientov, ale inak to vyzerá pri ekvivalentných eh, štúdiách. Toto je eh, odlišný eh, pohľad, ako sa to menilo za posledné 10 ročie. Tá žlná, žltá čiara predstavuje pacientov mimo územia EÚ a USA. EÚ je modrá, červená je Severná Amerika, Takže zvyšil sa to vo všetkých regiónoch. Z roka na rok tu boli určité odlišnosti. V posledných rokoch tu bol e, trošku nižší, e, teda vyšší nárast, pokiaľ ide Európu a Severnú Ameriku. Ale ide možno aj e, o odlišnosti spôsobené s marketingovými povoleniami. A teraz ide o prístup údajov, 1,2 eh, eh, milióna pacienta takmer eh, v pivotných projektoch. Väčšinou išlo o teda miesta, kde sa vykonávali klinické štúdie, tých bolo vyše 100 tisíc a počet krajín bolo 107, takže sú to obrovské čísla Tieto e, údaje boli obsahnuté e, v e, žiadostiach o marketingové povolenia, ktorých bolo viac než 600. Je dôležité tu zdôrazniť, že európsky inšpektori zároveň vykonali viac než 5000 inšpekcií, ku ktorým patrí aj týchto 419 Ehm, podľa teda systému EMA, ale aj ekvivalentných e, štúdií e, v Európe aj mimo Európy, e, ktoré išli podľa národných alebo decentralizovaných marketingových žiadostí alebo iných úprav. A tiež je veľmi dôležité, že sú tam ešte stále prebiehajúce štúdie v rámci EÚ. To je dôležité, pretože EÚ musí tiež zabezpečiť, že aj tu bežia skúšky a e, od toho závisia tiež regulátory v celom svete a my v Európe e, stanovíme v e, súvislosti dobrý štandard. A pokiaľ ide o vývoj inšpekcií GCP od roku 2000 po rok 2014, o čom toto hovorí E, poprvé, že počet inšpekcií sa značne zvýšil za posledné roky. Po druhé, podiel tých, ktoré sú mimo Európy, európske sú tie fialové na spodu e, tohto grafu USA sú e, bežové nad tým a potom vidíme, že približne 50 inšpekcií napríklad v roku 2014 bolo mimo či už EÚ alebo USA. Väčšinou išlo o stredovýchodnú Áziu, e, Pacifik, Blízky východ. A e, v tomto trende e, budeme pokračovať a pôjdeme aj smerom, a teda budeme posilňovať naše medzinárodné úsilie. Neskôr uvidíme aj úsilie za jednotlivé teda žiadosti za členské štáty. Takže e, zintenzívňujeme aj e, kontakt s e, orgánmi tretich štátov, napríklad v Číne, v Rusku, v Indii, v USA, nie pokiaľ ide o GCP, ale aj iné. Zdieľame napríklad spolu informácie aj o výsledkoch inšpekcií a takisto posilňovanie kapacít, aj o to tu ide. Mnohí inšpektori z ostatných krajín, ktorí sú obzvlášť aktívni v klinických štúdiách, absolvovali tréning, ktorý e, organizovalo EMA, ale aj národné e, agentúry. E, venovali sme sa negatívnym výsledkom inšpekcií a zdieľali sme informácie s FDA, z USA, s ďalšími regulátormi, s ktorými máme úzky kontakt a podobne oni takisto zdieľajú informácie e, tohto typu s nami. Pred pár rokmi e, sme e, takto mohli napríklad prerušiť trhové povolenia v takomto prípade. A máme úzkú spoluprácu, obzvlášť s FDA, to je veľmi dôležité, lebo keď e, skombinujete naše inšpekčné zdroje s ich, oni e, tiež e, veľa miest in, in, in, kontrolovali a je dobré, aby sme nezvojovali našu prácu aby sme efektívne využívali naše zdroje, aby sme chodili na iné miesta do iných krajín a potom, ak niekto z nás nájde nejaký negatívny výsledok, aby sme si zdieľali tieto informácie, ale takisto aj zdieľali pozitívne informácie, aby sme mohli lepšie aj plánovať našu prácu. A pokiaľ ide o e, generické lieky, tiež sme zintenzívnili našu spoluprácu s FDA, E, takže už januára, od januára 2014 dielame e, informácie o klinikách a laboratóriách, ktoré e, toto vykonávajú a úzko spolupracujeme v tejto sfére. To je mimoriadne dôležité. Ak chceme vytvoriť globálny katalóg kliník a laboratórií, ktoré vykonávajú tieto štúdie, a na inšpekciách zažívame pozitívne aj negatívne výsledky a treba toto zdieľať s ostatnými eh, eh, kolegami v iných regulačných orgánoch vo svete. Už sa spomenul školenia, eh, organizácie mimo EÚ z Latinskej Ameriky, z Afriky, z Ázie, z Ruska sa zúčastňujú takýchto školení aj z USA, pretože máme každoročné školenia pre našich kolegov z EÚ. Máme tu aj online školenie, takisto sme to rozšírili na orgány, ktoré sú mimo EÚ, takisto máme dobrú spoluprácu so francúzskou agentúrou, oni majú osobitnú expertízu e, pri ekvivalentných e, štúdiách, takže už na špecifické e, kurzy vypracovávame napríklad v tejto oblasti. A Takže chcem povedať, prečo tieto klinické štúdie e, teda sa vykonávajú. Generické lieky sú kópiami e, tých e, originálnych a, a ako náhle ochrana týchto e, tých pôvodných skončí, dostávajú sa na trh e, generické. Z toho vyplýva, že žiadosť o teda uvedenie na trh vychádza e, z jednej až e, troch bioekvalentných štúdí e, zväčša na dobrovoľníkoch. Takéto štúdie sa vykonávajú preto, aby dokázali, že generické lieky sú naozaj ekvivalentné s tými pôvodnými. Takýmto štúdí sa, takéto štúdie sa týka 24 dobrovoľníkov, každý z nich e, e, si e, vezme v prvej fáze pôvodné tabletky, v druhej generické, merajú sa hodnoty v krvi, musí tam byť rovnaká hodnota týchto generických liekov, aby tam boli tie isté klinické efekty a podobný profil, aby sa tam dalo očakávať Európska farmaceutická legislatíva e, obsahuje e, špecifický popis, ako sa takéto štúdie majú vykonávať, aká kontrola tu prebieha. Kto vykonáva tieto štúdie? E, väčšinou sú to tzv. CRO, kontraktuálne zmluvné výskumné organizácie, ktoré majú svoje kliniky a laboratória dobrovoľníci tam dostávajú e, tieto tabletky a e, je monitorované ich zdravie a potom disponuje laboratóriami, kde sa merajú e, výsledky spôsobom, ako sa predávajú generika, s tým spôsobia aj, súvisia aj iné e, otázky. E, napríklad spôsob balenia e, týchto generík je iný v Nemecku, inde, iný, iný v Anglicku, môžu tam byť iné trhové povolenie v jednotlivých krajinách, ale vychádza sa pritom z tých istých biekvalentných štúdií, takže je tu silný multiplikačný efekt týchto štúdií na rozdiel od e, výrobcov CRO nie sú, e, nemajú licenciu e, regulačných orgánov. Náš prístup vychádza z rizik, keď sa rozhodujeme o tom, kde pôjdeme na inšpekciu Napríklad, ak niekde nie je žiadna inspekčná eh, história, potrebujeme spoznať eh, takúto organizáciu a tam si naplánujeme inšpekcie a podobne. A chceme vidieť, ako sa eh, tam vlastne v laboratóriách merajú tieto hodnoty, ako sa robia chromatografické skúšky a teda tam žiadame o inšpekcie. Zodpovednosť za prevádzanie týchto e, štúdií je na strane sponzorov z e, e, kúšok. To môžu byť držiteľia žiadosti o uvedenie na trh. alebo teda tí, ktorí európskym distribútorom toto ponúkajú na uvedenie na trh. Ide tu aj o úzkú e, spoluprácu e, vo veci, ktoré e CRO vykonávajú inšpekčné programy. Treba vlastne priorizovať tých, ktorí vykazujú najvyššiu mieru aktivity. Tuto na ďalšom obrázku vidíte, že na rozdiel od prerozdelenia inovačných skúšok. Tu máme počet e, inšpekcií, bioekvivalentných štúdií, najväčší pocit, e, počet e, krajín, kde sa tieto inšpekcie konajú, tam je, je na, na špičke India. A potom následuje Taliansko, Kanada, Rumúnsko a Nemecko. V prípade Nemecka vidíme, že na rozdiel od Indie Eh, je to eh, vlastne obrátené. Väčšinou sa v Nemecku robia inšpekcie pri inovatívnych produktoch a nie eh, BE. Takže to znamená, že sme veľmi aktívni v našom inšpekčnom programe. Väčšina inšpekcií sa deje teda v Indii. A teraz GVK to je jedna z tých organizácií. Bolo tu 9 a, skúšok, pokiaľ ide generika a došlo tu aj porušovaniu GCP. Takže toto sú elektrokardiografie, ktoré vlastne sú súčasť toho hodnotenia zdravia pre dobrovoľníkov, ktorí vlastne opúšťajú takúto štúdiu, aby sa zistilo, že sú v dobrom zdraví. Je tu viacero otázok, ktoré ešte súvisia s týmto prieskumom. Tieto porušenia sa diali medzi rokmi 2008 až 2014 Pokiaľ ide o ECG, tí nie sú súčasťou GVK a skutočnosť, že tu boli určité zlyhania, tak to súvisí jednoducho aj so starostlivosťou o účastníkov štúdia, aj pokiaľ ide o kvalitu danej kliniky a možno aj inými záležitostiami, ktoré sa retrospektívne nedajú preskúmať paralelné eh, prieskumy sa diali aj v Spojenom kráľovstve a tam sa neuviedli žiadne systematické problémy. Musím povedať, že o čo nám tu vlastne ide. Pokiaľ ide o... Pozeráme sa na tie kliniky, ktoré podkopávajú našu dôveru, ale ktoré vlastne nedávajú nejaký konkrétny závdavok na to, aby sme eh, mali vážne podozrenia, pokiaľ ide o problematické situácie. Európska komisia dostala teda informácie z francúzskej agentúry a na základe článku 31 CHMP e, tieto informácie poskytla ďalej. Pokiaľ ide o túto záležitosť a urobili sa štúdie, ktoré sa robili už pred rokom 2008 a GVK tam malo byť obsiahnuté Takže závery CHMP sú, že podkopovanie dôveryhodnosti skúšok, ktoré robilo GVK a tieto aktivity vlastne začali už v 2004, takže sú jednoducho nespolahlivé. Takýto je záver. Myslím, že to ilustruje, že máme systém, ktorý robí berie do úvahy takéto inš- výsledky inšpekcií, ktoré boli finalizované. Dalo sa to vlastne potom na vedomie komisii a z toho sa vyvodili potom konkrétne kroky ohľadne ochrany európskych pacientov, ohľadne zabezpečenia toho, aby štandardy sa využívali aj pri eh, zavádzaní liekov na trh. Máme tu viacero farmaceutických produktov, ktorých sa to týka. Takáto, takýto prieskum sa týka možno viacerých autorizácií v jednotlivých krajinách, ale treba sa pozrieť na profesionálne veľké kliniky, ktoré robia zhruba 50, 100 až 150 a, výskumných a, skúšok, takže to sa vlastne týka viacerých autorizácií ak sa pozrieme na, ostatné 10, na ostatných 10 rokov. Pre 300 z nich tu bolo dostatočné množstvo podporných údajov, ktoré potom boli dané k dispozícii CHMP, ale pre lieky, ktoré nemajú údaje z ostatných štúdií, tak CHMP odporúča zastavenie. Toto stanovisko teraz zostala na komisiu, ktorá spracuje to, malo by z toho vzísť nejaké rozhodnutie o, o najbližšie tri týždne a to sa potom dá na vedomie členským štátom. Pokiaľ ide o lieky, ktoré sú kritické pre pacientov, pretože alternatívy nie sú k dispozícii na niektorých národných trhoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že umožnia fungovať týmto liekom, ale v každom prípade firmy by mali urobiť štúdie, bioekvivalentné v najbližších mesiacoch, aby sa to mohlo zastaviť, aby to jednoducho nemuselo im byť nanútené. Takže na záver, pokiaľ ide o budúcnosť, niektoré z týchto krokov ešte sa dejú, ale aktivity sa musia zacieliť pre všetkým na túto oblasť. Je to komplexná oblasť, je tu viacero CRO, ktoré sú ešte otvorené alebo uzatvorené alebo fúzované s ostatnými. Musíme konsolidovať informácie, je tu tisícky autorizácií na trh niekde sú 20-30 rokov tie isté skúšky, takže musíme konsolidovať tieto informácie. Musíme dať k dispozícii regulátorom naprieč Európy a zdieľať ich aj s medzinárodnými partnermi, tak aby sme mohli vytvoriť tento katalóg e, skúšok a miest, kde sa tieto skúšky robia, aby sme si vymenili informácie, väčšie vzdielanie informácií s našimi partnermi pokiaľ ide o FDA, VHO, tí s nami spolupracujú, aby to potom jednoducho viedlo k inšpekciám, pokiaľ ide o možné rizika. Budeme mať workshop s generickými e, producentami liekov, aby sme zdôraznili opätovne, že zodpovednosť, ktorú má poskytovateľ autorizácie a vlastne tie audity a kontroly budú prebiehať aj ďalej. A v neposlednom rade treba povedať, že implementácia posilneného zdieľania informácií, pokiaľ ide o koordináciu GSP, inšpekcií, tak ako na to poukázala doktor Richard, to súvisí teda s posilnením tej výmeny názorov v rámci Európskej únie. Budú tu inšpekčné plány koordinované koordinované plánovanie aj pre ostatné inšpekcie v tretich krajinách, a teda jeden z tých dôsledkov, ako iste viete, je to, že sme zverejnili odporúčanie, pokiaľ ide o transparentnosť týchto informácií, pokiaľ ide o nariadenie o klinických skúškach a výsledok bude, že tie informácie tých inšpekcií a budú podávané formou správ a budú k dispozícii verejnosti a tieto jednoducho budú môcť potom byť zdieľané. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán doktor Svine. Matias Grote sa hlási o slovo, nech sa páči. Ja sa chcem prihlásiť ako kontaktná osoba pre EMA. Chcem sa poďakovať EME, pánovi Svinemu za to, ako to predniesol a pánovi Lízemu za to, že vlastne tu vo výbore môžeme o tom hovoriť. Jedna vec je istá, EMA pracovala veľmi rýchlo ak sa pozrieme na to, tak je to vlastne tisíc vstupov, ktoré museli byť spracované a v tom krátkom čase treba povedať, že to fungovalo. Ale na záver pán Svíny poukázal aj na to, že aké sa dá z toho vyvodiť poučenia, aby sa to ešte zlepšilo, aby sme sa mohli dohovoriť s Američanmi ostatnými, keď si jednoducho podávame kľúčku, aby sme robili inšpekcie, mohli, aby sme mohli internacionálne nejako spolupracovať, aby, to, aby tá sieť bola ešte užšia, aby tie okánania boli ešte menšie, aby sme jednoducho vyriešili tento problém. Ja nie som tak dlho kontaktná osoba, kritizoval som, že sme neboli informovaní ako parlament, ale tu sa urobila zmena, to teraz funguje oveľa lepšie a v tomto zmysle sa teraz dá povedať, že sa na to reagovalo, pokiaľ ide o tie prípady, pretože ja sám som vlastne sa dozvedel z novín, a to vlastne ostatní kolegovia mali takú istú skúsenosť, ale my v EU musíme túto sieť lepšie prevádzkovať, ale z medzinárodného hľadiska. A vlastne sa hádame e, o to, že pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode, možná otázka pre komisiu, bolo by to možné v tejto oblasti? Hovorilo sa len negatívne o tom, že by sme sa tu lepšie dohodli ohľadne inšpekcia a kontrol medzinárodného hľadiska, pretože tie klinické štúdie vlastne sa robia mimo Európskej únie aby sme potom aj my, pokiaľ ide o tému bezpečnosť, to je jednoducho skutočnosť aj bez takejto dohody, to je tak, je tu nejaká možnosť tu v tomto zmysle vytvoriť nejaký tlak, aby sme tie štandardy inšpekcií možno ešte zlepšili spolu s Američanmi, keď budeme mať takúto dohodu o voľnom obchode čo by vlastne viedlo k zvýšeniu bezpečnosti, takže ma zaujíma vaša odpoveď. Ja viem, že to nesúvisí konkrétne s touto témou, ale tento týždeň napríklad aj tu vo výbore, pokiaľ ide o TTIP, sa hovorilo o týchto otázkach, takže ďakujem pekne ešte raz. Išlo to veľmi rýchlo, tieto výskumy a veľká vďaka a chvála Eme, ktorá sa teda do toho pustila. Ďakujem pekne, pán Grote, a teraz zostane slovo pán Piuča. Pán Piecha. Ďakujem, takže to bolo, bolo veľmi vyčerpávajúca prezentácia EMA. Ale ja mám určité obavy. Poprvé, máme členské štáty určité, myslím si, že tam nie sú problémy týkajúce sa liečiv alebo zákonov klinických skúšok, tak máme smernicu, ktorá nie je úplne perfektne implementovaná, nie vždy, ale o tom sa teraz nebavme. Ale máme tu ešte tretie krajiny. Máme tu tretiu krajinu ako napríklad USA. A tam majú svoju centrálnu agentúru, ale procedúry pre klinické skúšky nie sú úplne ekvivalentné. Takže v akej sme fáze, čo sa týka vzájomného uznávania medzi, medzi EMA a potom americkou organizáciou pre liečiva, agentúrou pre liečiva. Ja viem, že v Amerike tam v tejto súvislosti mali veľkú obrovské škandály, boli tam liečiva, ktoré museli byť stiahnuté z trhu a potom tam sa súdili a vyplácali sa miliónové odškodnenia. Takže nás to zaujíma predovšetkým v kontexte TTIP. Taktiež tu máme ďalšiu skupinu tretich krajín, India, Pakistan, Čína, ktoré, tieto krajiny sa kedysi nazývali rozvíjajúce sa krajiny. No žiadna koordinácia tu nie je, ale my tu hovoríme o niečom veľmi jednoduchom. Bioekvivalencia. Tie aktívne látky sú vždy rovnaké, neuž im hovoríte akokoľvek. Ale vždy je to to isté. Takže si myslím, že by tam nemal byť v podstate problém, pokiaľ aktívna látka bola schválená Európskou agentúrou, tak by tam neskôr nemal nastať žiadny problém a potom príde producent, výrobca, ktorý vyprodukuje aj obal a už by tam nemala prebiehať žiadna kontrola zo strany Európskej agentúry. Ale takto to nefunguje. Takže otázka je prečo. Je to tak, že by Európska agentúra dôverovala týmto centrám, pre výskum, že sú tam ekvivalentné normy. Je tam testovaná bioekvivalencia, je to veľmi dôležité. Pokiaľ máte inovatívne liečivá, tak tam si často vypočujete príbehy, ktoré by mohli byť sfilmované niekde v Hollywoode ako taký thriller. Klinické skúšky boli vykonávané aj v tretich krajinách a máme tam dobrovoľníkov, ktorí sú lacnejšie než u nás a preto sa lepšie zháňajú. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj komisii a Európskej medicínskej agentúre za jej prácu v tejto dôležitej oblasti, aj teda za tú diskusiu, ktorú tu práve vedieme. Plne súhlasím s tým, čo povedal Peter Líze k e, tej absencii rizik pre klinické štúdie neexistujú takéto bez e, rizika. Takže e, sociálne riziko v tejto súvislosti je pre mňa znepokojujúce, najmä pokiaľ ide o najzraniteľnejšie populácie. V poslednej obdobe sa E, zvyšuje počet e, experimentovania napríklad na e, deťoch a iných zraniteľných skupinách, ktoré vôbec nevedeli, že ide o takéto testovanie. Myslíme si, že je treba veľmi silno trestať farmaceutické firmy, ktoré takéto veci vykonávajú vo všetkých fázach klinických experimentov je treba byť veľmi opatrní a e, vykonávať kontroly. Kontrole na globálnej úrovni sú tiež dôležité. Súhlasím s tým, čo práve povedal kolega predo mnou. E, nejde len o európske alebo severoamerické krajiny, ale aj tie e, ostatné, kde sa v teréne vykonáva menej inšpekcií. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Ďakujeme, milý kolega. Pán Líze, chcete sa znovu ujať slova? Peter Líze, prosím? Nie? Dobre, takže možno dám slovo teraz pánovi, panu Rízovi za komisiu. Ďakujem. Ďakujem za vaše pripomienky. Vy ste sa vyjadrovali k MA a k našej práci. My sme sa snažili vytvoriť systém, ktorý by nám umožnil vylepšiť systém inšpekcií, inšpekcií e, v týchto krajinách, pre všetkým sme venovať teda Indii a Číne. A čo týka TTIP a rokovaní, tak ten dodatočný stimulus pre našu prácu medzi komisiou, členskými štátmi, EMA a druhou stranou, tak dúfame, že sa nám sa podarí popracovať a že do júna prídu výsledky. A čo sa týka medzinárodného spoločenstva, je tam iniciatíva Volá sa Medzinárodná koalícia regulačných orgánov, ktorí sa stretávajú. Je tam krajiny ako USA, Japonsko, Austrália, Európska únia, ale aj iné, napríklad Južná Korea, Brazília a ďalšie, ktoré taktiež by chceli, aby sa u nich eh, kvalitne pracovalo. Takže Máme medzinárodnú konferenciu o harmonizácii, to je samozrejme dobrovoľný proces harmonizácie, snažíme sa v jeho priebehu ustanoviť medzinárodne globálne uznávané štandardy. Ako obvykle sú tam krajiny, ktoré sú také angažovanejšie a menej angažované, ale tam hráme aj my dôležitú úlohu. No a čo sa týka počtu klinických skúšok na deťoch, tak jedna časť odpovede je taká, že my by sme chceli mať viac liekov špeciálne pre deti. Ale samozrejme dôsledok len v EÚ, ale v USA je ten, že aj tých klinických skúšok sa potom robí viacej priamo na deťoch. Takže musíme zaručiť, že subjektom klinickej skúšky bude zaručená čo najväčšia ochrana. Takže tam je tiež dôležitá úloha rôznych výborov. Máme tam mm, profesionálny kódex, etický kódex a tak ďalej, ktoré sa uplatňujú. Ešte kolega doktor Takže, áno, už o tom hovoril kolega EMA, členské štáty sú samozrejme prítomné v rámci týchto inšpekcií klinických skúšok. Je to pre nás prioritou. Máme tam teda výmeny názorov medzi regulačnými orgánmi. Špecificky, čo týka USA a EÚ, tak e, tam máme e, dobrú e, prax a vymieňame si tam teda tie overené metódy v priebehu nejakých videokonferencií, ktoré sa často organizujú. Takže na jednej strane musíme postupovať e, sústredenie, koordinovanie. A na druhej strane taktiež musíme vedieť, že sú určité miesta, kde už sme mali dobrú skúsenosť inšpekciu a pozitívne výsledky, tak sa tam už nemusíme teraz nejakú dobu vracať. A chce, musíme pracovať na synergiou, na synergii medzi európskym a americkým systémom. Musíme sa všetci snažiť e, chrániť pacientov a snažiť sa dosahovať dobré výsledky klinických skúšok a taktiež e, sa e, podielať na výrobných procesoch sú tam technické rozdiely medzi pravidlami v EÚ a v USA, ale ten základ je veľmi podobný. Naši inšpektori boli spolu aj školení, spolupracujú priamo v teréne. Máme už teda nejaké tie roky spoločných skúseností a príslušná správa vždy hovorí dobre, tam sme to, sme urobili inšpekciu, dopadlo to v poriadku, takže môžeme ísť teraz niekam inám. za sa informujeme. No, boli prípady, kedy nie len USA a EU, ale aj VHO sa pripojila k napríklad inšpekciám na, v nejakých výrobniach. A musíme samozrejme mať dobrý systém katalogizovania týchto e, výrobní látok a taktiež európsky inšpektory a regulačné orgány zverejnili usmernenia v súvislosti s ochranou subjektov klinických skúšok. A čo môžeme očakávať od skúšok, ktoré sú vykonávané mimo EÚ, boli tam podpísané nadväzné kroky, napríklad školenia, e, jednotlivé aspekty spolupráce a tak ďalej. Samozrejme je dojemné, že e, viac a viac inšpektorov, ktorí sa nechajú školiť, pochádza aj z týchto tretich krajín a myslím si, že je to dosť dobrý signál aj pre e, Indiu. Tam taktiež sa veľmi zlepšila legislatíva v tejto oblasti, taktiež sa zvýšila úroveň ochrany zraniteľných subjektov a subjektov klinických skúšok. Dúfam, že som teraz sa teraz vyjadrila k vašim otázkam. Hm, ďakujeme, ďakujeme za vašu odpoveď, ďakujeme taktiež za kvalitu diskusie, ktorá prebehla. A počuli sme tu viacerých kolegov, že chcú, aby EMA viacej dohľadala na rôzne kliniky a, alebo na tieto klinické skúšky. A všetko sa to musí samozrejme riadne zdokumentovať a zaregistrovať. Avšak príslušná legislatíva vstúpi do platnosti až v maj 2016. Musíme zaručiť, riadne vykonávanie inšpekcií, že všetko bude v súlade s novými pravidlami, len čo riadne vstúpia do platnosti. Už nemáme nič bude rôzne, to je 21 programu. Pán predseda Lasko ďakuje tlmočníkom, ktorí pracovali veľmi dobre ako vždy. A ďalšie zasadanie 23. a 24. februára a želám vám pekný večer.